Vážení kolegovia, members, members, poslanci, poslanci národných parlamentov, vážená Radskyňa Vonšlia, podpredseda Európskeho parlamentu, vážený generálny raditeľ, vážení hostia, rečníci. Dnes popoludní je mi veľkým potešením otvoriť medziparlamentný výbor a jeho stretnutie na tému základné ľudské práva, aspekty inklúzie Rómov a boj proti anticigánstvu. A dovolte, aby som vás privítala na tomto podujatí. Európsky parlament a výbor LIBE, predovšetkým tento výbor, venujú veľkú pozornosť tejto problematike, čo, o čom svedčia aj uznesenie z 25. oktobra 2017 o základných ľudských právach a ich aspektoch e, pri integrácii Rómov a EÚ v boji proti anticigánstvu. Toto uznesenie roz, zdôrazňuje, že napriek úsiliu a finančných prostriedkom, ktoré boli investované a početným európskym a národným programom a finančným prostriedkom, ktoré riešia otázku rómskej komunity, životné podmienky, tejto komunity sa významným spôsobom za roky nezlepšujú a integrácia Rómov nenapreduje potrebným tempom ak chceme bojovať proti marginalizácii, marginalizácii diskriminácii a exkluzii rómskeho ľudu v EÚ, toto uznesenie obsahuje špecifické odporúčania adresované členským štátom, ako napríklad úplná implementácia národných integračných stratégií pre Rómov, ako aj E, vyzýva Európsku komisiu, aby posilnila aktivity EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov po roku 2020 s cieľom e, zlepšiť, aktualizovať a komplexnejšie riešiť tento prístup. Toto podujatie predstavuje príležitosť po jednom roku zohľadniť ako sa vyvíjala situácia na národnej úrovni, európskej úrovni spolu s kolegami z národných parlamentov. E, čo sa týka jazykového profilu dnešného stretnutia, popros, dovolím si vám povedať, že máte tlmočenie zabezpečené vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ, okrem dánštiny, lotyštiny, malštiny a gelštiny, za čo sa ospravedlňujeme. Program dnešného podujatia eh, je taký, že na úvod tu máme viacero rečníkov a s potešením môžem privítať pani Liviu Jaroka, podpredsedničku Európskeho parlamentu, doktorku Doris Wolfslener, vedúcu oddelenia Federálnej e, E, kancelárie stálej misie Rakúska pri EU a ty nástola generálnu riaditeľku pre spravodlivosť a e, spotrebiteľov Európskej komisie. A teraz s potešením odovzdám slovo na úvod pani Lívii Jaroka, podpredsedničke Európskeho parlamentu ako prvej rečničke tohto otváracieho stretnutia dnešného podujatia. Pani Jaroko, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni, vážení účastníci, e, vážená e, Soraya. E, ďakujem, že môžem byť na tomto stretnutí a dovolte mi povedať, že som veľmi rada, že vás tu môžem v mene Tajaného všetkých privítať parlament, čo sa týka otázky Rómov, bol vždycky priekopníkom. Pán Buzek pred niekoľkými rokmi pochopil, že ak sa nezjednotíme, tak komisia nebude brať naše návrhy vážne. Takže on sám išiel na neoficiálne stretnutie jeden večer s pánom Barosom a vysvetlil mu, ako si to predstavuje. A vďaka parlamentu a snahám parlamentu a mnoho skupín, ktorí podporili vlastne všetky skupiny, ktoré podporili uznesenia, bolo ľahšie potom pre maďarskú vládu v roku 2011 pretlačiť dokument na rade. Ja poviem ľahké, pretože v roku 2011 to obdobie bolo plné hádok ohľadom ekonomickej integrácie. Ukázalo sa, že ten rok bolo 5 krát lacnejšie integrovať chudobných, ako ich neintegrovať. Dokázali sme, že sociálne hospodárstvo finančné aspekty hospodárstva jednotlivých členských štátov do roku 2015 budú jednoducho ohrozené, ak nezohľadnia ženy, chudobných a rómske obyvateľstvo a nedostanú ich na trh práce. To bola hlavná myšlienka a preto sme tvrdili, že ak e, tá smernica pre pracujúcich e, bude fungovať, európska rámcová stratégia sama o sebe postačí. O niekoľko rokov neskôr pani Soraya Post opäť sa vrátila k tejto téme a zistila aj s kolegami poslancami, že implementácia predovšetkým e, tejto smernice je veľmi slabá a ohrozuje úspešnosť v iných oblastiach. V roku 2010 ľudia, e, ktorí žijú v chudobe po celej Európe, predstavovali 40-50 e, miliónov. Tak sme požiadali komisiu, aby vytvorila špeciálnu skupinu pre rómske obyvateľstvo a snažili sme e, sa žiadať, aby vytvorili novú mapu európskej chudoby a možno 50 chudobných sú rómskeho pôvodu v celej Európe a že tam sú aj iní ľudia. Takisto, aby sa ukázalo na to, že všetci tí ostatní, ktorí nie sú Romami, e, žijú v tých istých podmienkach. A 43 miliónov ľudí. 10 z nich, iba 10 z nich boli Romovia. Teraz je to číslo 120 miliónov v Európe a ešte stále asi 8 až 10 miliónov Romov, ktorí sú chudobní. Takže aktivita na úrovni EÚ vďaka tomu rám, tomuto rámcu sa rozrástli. Národné orgány sa snažili držať krok alebo dostať svojim sľubom komisie parlamentu členských štátov z roku 2011. Avšak napriek e, vyčleniu veľkého množstva finančných prostriedkov zistíme, že v podstate na komisii a jednotlivých členských štátov. E, v podstate je mnoho ľudí, ktorí pracujú na tejto téme chudoba, pre všetkým chudoba Rómov, ale štruktúrne fondy nie sú dostatočne využívané, sociálne fondy nie sú dostatočne využívané a zapojenie Rómov je veľmi slabé. A možno aj preto sa tak málo spravilo za posledných 5 rokov, e, kým sme riešili ekonomické témy pretože e, Romovia boli na týchto projektoch len veľmi málo zapojení. Dokonca to ani neohrozilo úspech v tom zmysle, že by boli Romovia zapojení alebo neboli do projektu, ale zistili sme, že tie projekty, ktoré neviedli Romovia, ale e, e, ktoré, projekty, ktoré si robili sami chudobní a Romovia, tie boli udržateľnejšie už vtedy keď kolegovia nám povedali, prečo nezapájate a prečo do textu nepremietate viac e, anticigánstvo. My sme boli veľmi radi, že minimálne sme mali dokument, ktorý nás nesegreguje, vyčlenuje a už ten jeden dokument tu bol. Takže stačí ho používať, stačí, aby ho Romovia používali a svedčí o tom, že zatiaľ to tak nie je a preto Soraya predložila e, vo svojej správe písomné dôkazy, ktoré poukazujú na to, ktoré kroky je potrebné spraviť e, v smernici aj v iných aspektoch EÚ, aby sa zmenila tá časť diskriminácie. Ale vtedy sme sa poučili a v podstate aj môj život svedčí o tom, že ja by som to nikdy nedotiahla až sem, ak by sa moji rodičia zameriavali iba na moje základné práva alebo ma nediskriminovali. Jednoducho to nie je automaticky. Keď som povedala svojim rodičom, e, že ma nazývajú cigánska to či ono, my sme vtedy nevedeli, že existuje nejaká smernica, ktorá nás tu desi čaká, ktorá by nám mala pomôcť. Ale čo nám pomohlo, bolo to, že moji rodičia mi vysvetlili, že musím byť najlepšia, najlepšia študentka, aby som mohla bojovať za druhých, ktorí nevedia bojovať sami zo seba, nie sú dostatočne dobrými študentami a tak ďalej. Ja v tom čase e, som bola naozaj tá najlepšia. Ale vtedy som pochopila, že dôvod, prečo musíme bojovať za naše cigánstvo a naše rovnaké práva v našej rodine bol ten, že môj otec každý deň bojoval za to, aby som nebola v rámci segregovaného školstva, alebo som sa dostala do škôl. To isté, čo sa týka práce. On vedel, že môžem konkurovať ostatným, len keď budem mať rovnakú kvalifikáciu. Takže tu tá správa Soraya o antidiskriminácii je jednoznačná. Nič z toho, čo sme vymysleli pred 7 rokmi e, pre Rómov. Školy, dobré školy, dobré zamestnanie, škôlky a tak ďalej, nič z toho nemôže fungovať, ak nebudeme mať na mysli e, to, že je potrebné bojovať proti diskriminácii, ale na druhej strane nič sa nezmení. Ak nebudete mať nástroje na vzdelávanie, životné podmienky, pracoviska a nie len samotné ľudské práva, nestačí len zabezpečiť, že nedochádza k diskriminácii, nestačí zabezpečiť, že sa chránia základné ľudské práva, ale ide o to, že tie projekty musia byť efektívne, že tie peniaze sa nestratia, že Romovia sa od začiatku dokonca tých projektov budú zapájať. A preto všetci poslanci v parlamente sa zjednotili, všetci európsky poslanci rómskeho pôvodu sa zjednotili a chcú pomôcť komisii počas najbližšieho finančného plánovania. A diskutovali sme o tom, Soraya rieši základné ľudské práva, Lambert Van rieši štruktúrálne fondy a túto oblasť my v Ekon výbore sa snažíme pozrieť, čo sa dá spraviť s najbližším rozpočtom, ale zároveň zistujeme pri tejto správe, že peniaze za posledných 7 rokov neboli vyčerpané tak, ako sa uvádza, že boli vyčerpané. Takže dobrou správou je, že nám do roku 2022 ostáva pre Rómov ešte veľa peňazí aby členské štáty s tým mohli niečo spraviť. Je veľa členských štátov, ktoré spravili dobré veci. Iné spravili zlé veci, čo sa týka Romov. Teraz je čas na to, aby komisia povedala členským štátom, čo majú spraviť, aby nevracali peniaze späť do všeobecného rozpočtu, ale aby ich použili na to, na čo sme ich určili. Takže skôr ako prejdeme na tému ďalšieho sedemročného finančného plánu, a teraz, keď sa už teraz snažíme tlačiť budúcu komisiu do toho, aby táto smernica slúžila na to, na čo bola určená, čo sa týka najchudobnejších ľudí. Zároveň nemôžeme jednoducho tých mesiacov, pár mesiacov, ktoré máme pred sebou ešte počas rakúskeho predsedníctva, nechať len tak uplynúť. Musíme zabezpečiť to, aby komisia vedela, že má v portfóliu ešte veľa peňazí na to, aby zmenila situáciu Rómov. Takže Prvou úlohou pre nás, podľa mňa, je stavať na posledných desiatich správach, ktoré boli napísané na no, túto tému. Nie na tému Romov, iba správa Soraya je o Rómoch. Ostatné témy sú inteligentné mesta, digitalizácia Európy, polnohospodárstvo, SPP, zdravotníctvo, rakovina, e Romovia umierajú 17 rokov skôr ako ostatní, majú 5-násobne vyššiu šancu e, dostať rakovinu, máme 7 krát viac hormonálnych okorení ako priemerní Európania a priemerní chudobní Európania, čo je veľmi čudné. Takže myslím si, že máme čo robiť, máme na to nástroje, využíme tieto správy, túto a tých ďalších 7, ktoré už parlament schválil. Aby sme tlačili na uznesenie, budúci mesiac uznesenie piatich strán, aby rakúske predsedníctvo prišlo s niečím uh, s, uh, pre komisiu, ak komisia nie je pripravená. Čakali sme na to dva roky, keďže vieme, že strednodobé hodnotenie sa teraz pripravuje. Teraz máme strednodobé hodnotenie. Minulý rok sme mali veľmi veľkú konzultáciu so všetkými Rómami, občanskými organizáciami Rómov Takže e, v súvislosti s touto správou, čiže vieme, čo Romovia chcú, vieme, čo Európsky parlament chce, všetky strany sú zjednotené, 90% odhlasovalo správu Sorai aj moju správu ešte predtým, čiže nie pochyb o chýbajúcom politickom záväzku. Pustíme sa do toho, peniaze tu sú, správame niečo preto, nech sa to stane realitou. Vieme, že to je ťažké, e, aby e, v najbližšom období sa to riešilo. Ak to e, nebudeme riešiť teraz, v najbližších dvoch mesiacoch nikto sa tým nebude zaoberať, nikto to nebude riešiť a prídeme o obrovskú šancu. Takže poprosím vás všetkých, aby ste sa zjednotili a pomohli nám v parlamente s našimi národnými parlamentami, pretože vo vašich národných parlamentoch sa dejú tie veci reálne. Pretože vy sa teraz vrátite do národných parlamentov, vy viete, že prišli ste z rôznych regiónov, viete, kde sú chudobní v tých regiónoch a viete, že za posledných 7 rokov, aké projekty sa zrealizovali. Takže takisto aj viete, čo ešte chýba vo vašich regiónoch. Takže pustíme sa na tú úroveň národných poslancov, národných parlamentov pretože takýmto spôsobom budeme mať mapu Európy cez národných poslancov, zastúpených aj tu v tomto parlamente. Čiže dá sa to aj za krátku dobu. A poprosím vás počas najbližších dvoch týždňov, aby ste predložili návrhy cez vaše ambasády návrhy do novej stratégie pre Rómov na roky 2020-2027. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne eh, podpredsedničke, že nám eh, objasnila, ozremnila, všetky tie záležitosti podrobne. Európska úroveň a národná úroveň musia spolupracovať. Tá skutočná práca ešte stále musí byť vykonaná na miestnej úrovni, takže potrebujeme veľmi dobrú prípravu. Teraz priamo dostane slovo pán Dolos Volslina z rakúskeho predsedníctva. Pán Wolfslener, pani Wolfslener. Dá, dámy a páni, rakúske predsedníctvo víta e, stretnutie o základných právach, interparlamentné stretnutie o anticiganstve a súvisiacich témach. Výbor pre e, občianské práva inicioval takúto, takéto podujatie Máme tu vážených hostí, ktorí budú hovoriť o téme anticiganstva, ktorá bola identifikovaná ako kľúč k tomu, aby e, kľúč k tomu, že nie je možné plne implementovať v praxi rovnosť a nediskriminovanie. Anticiganstvo zhrňa predsudky voči Rómov a zabraňuje Rómov začleniť sa do spoločnosti. Urobili sme e, niekoľko dôležitých krokov na únijnej úrovni, aby sa uznalo, že existuje anticiganizmus. Máme e, európsky rámec pre stratégiu do roku 2025. Európska komisia identifikovala potrebu zdôrazniť e, to, že anticiganstvo je treba riešiť, pretože prináša diskrimináciu a to na všetkých úrovniach. Je to kľúčová priorita Eh, integračnej stratégie pre rómske predsedníctvo, pre Rómov. V roku 2013 rada prijala oznámenie, odporúčanie k efektívnej implementácii rómskej stratégie v členských štátoch EÚ. Ďalej tu boli implementácie národných stratégií, bola tu cezhraničná spolupráca v rámci tejto implementácie. Boj proti anticiganstvu eh, by sa mal mm, preniesť aj na národnú úroveň. Takisto antidiskriminujúce aspekty by sa mali odhaliť a bojovať proti ním. Vo Viedni pracuje agentúra, ktorá zistila, že e, Anticiganstvo je dôvodom, ktorý zabraňuje integrácii Rómov. Členské štáty apelovali na komisiu, aby takisto rámec pre Rómov pokračoval aj po roku 2020 a z decembra 2016 sa datuje ďalší dokument s týmto súvisiaci. Európska komisia čo sa týka rámca po roku 2020 k rómskej eh, integrácii, bude mať 27. novembra konferenciu k tejto téme, kde sa bude hovoriť, ako anticigánstvo sa v rámci eh, tohto dokumentu mieni riešiť. Na tejto konferencii sa bude eh, definovať, ako, je mož- ako bude možné bojovať proti anticigánstvu. Táto konferencia e, zoskupí rozličných aktérov, predstaviteľov medzinárodných organizácií, inštitúcií Európskej únie, organizácií únie zástupcov e, z národných štátov, e, zástupcov miestných organizácií samozpráv, občianskej spoločnosti a takisto akademikov Rakúske predsedníctvo by rado konsolidovalo a otvorilo pripomienkové konanie k anticigánstvu a prijíma iniciatívy, ako sa mu možno postaviť. Toto sú iniciatívy pre budúcnosť a pre začlenenie Rómov do hlavného prúdu spoločnosti. Toľko z mojej strany. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme. A teraz e, pristúpime priamo k prejavu Tine Astory ktorá je z komisie a má na starosti túto agendu. Ďakujem pekne. E, pani predsedajúca, dámy a páni, e, chcela by som začať tým, že poďakujem výboru LIBE za to, že inicioval tento medziparlamentný, tento, toto zasadanie o zas, základných otázkach e, začlenenia Rómu do spoločnosti a anticiganstve. Komisia s touto iniciatívou prichádza v veľmi dobrom čase, pretože práve vyhodnocujeme hĺbkovú úlohu Rómov v spoločnosti. Chcem poďakovať pani Livy Jaroka za jej príspevok k rozvoju e, rómskych politík a najmä Európsko-únijný rámec pre stratégie pre Rómov. Takisto pani Soraya, ďakujem jej za veľmi ambicioznú správu, ktorá sa sústreďuje na práva Rómov a na anticiganstvo. Je to naozaj veľký príspevok k celkovému vyhodnoteniu situácie a reflektovaniu toho, ako bude Európska únia e, riešiť túto vec po roku 2020. Ďakujem všetkým prítomným, e, ktorí ste prišli v rámci svojich mandátov a právomoci prispieť k rozvoju tejto politiky všetci sa pokúšame dospieť rovnosti k začleneniu Rómov do spoločnosti a väčšina z vás pravdepodobne viete, že vyhodnotenie úlohy rámca Európskej únie ešte nie je na konci. Oznámenie z roku 2018 reflektovalo hlavné závery ale v novembri sa, sa završí cel, celé vyhodnotenie, bude sa aj publikovať e, spolu s vysvetlením a so štúdiami, ktoré pripravili externí kontrahenti. Pôjde tu o obdobie rokov od 2011 do 2017. Bude sa hovoriť o relevancii, koherentnosti, efektívnosti, e, v spravodlivosti, koordinácii, účinnosti, trvalej udržateľnosti a do pridanej hodnoty Európskej únie. E, Analizovať sa budú výdobytky a výzvy, ktoré vydlažili cestu reflexiám a možným návrhom politík po období po roku 2020. Skutočne sme pracovali tak, aby sme transparentne a e, spravodlivo e, vyhodnotili tento dokument, aby sme nazbierali dôkazy na ďalšiu spoluprácu a na ďalšiu cestu vpred. E, moje posolstvo dnes sa týka predbežných zistení z tohto vyhodnotenia. Poukazujú na potrebu zamerať sa na boj proti anticiganstvu a na socioekonomické začlenenie Rómov do spoločnosti. Je tu jasné portfólio merateľných cieľov pre začlenenie do spoločnosti. Máme tu e, ukazovatele, indikátory a monitorovanie, kde sa volá po posilnenom občianskom partnerstve. Vyhodnotenie naznačuje, že relevancia cieľov tejto politiky stratégie mohla byť vyššia, intenzívnejšia, najmä v oblasti vzdelávania, kde sa mohli vytýčiť e, špecifické ciele nediskriminácie a silnejšie sa malo zamerať na boj proti anticiganizmu. Treba sa vysporiadať s potrebami e, konkrétnych podskupín v rámci Rómov, teda rómske ženy, rómske deti a ďalší Rómovia, ktorí sú príslušníkmi tretich krajín alebo nepochádzajú z EÚ, ale žijú v EÚ. Toto vyhodnotenie poukazuje na moment, e, že treba spresniť e, naše zacielenie pri boji proti anticiganizmu, čo sa indikovalo aj v našich diskusiách minulý týždeň počas zasadnutia platformy Európskej únie za začlenenie Rómov ktoré sa sústreďovalo na politiky v oblastiach zdravotníctva a bývania. Anticiganstvo bolo identifikované ako kľúčový dôvod nerovného prístupu k základným službám pre Rómov, a to vo všetkých členských štátoch EÚ. E, diskusie na tejto platforme, počas zasadania tejto platformy nám skutočne ukázali cestu vpred a to, že musíme spolupracovať v tejto oblasti. E, toto majú na mysli aj reflexie po období po roku 2020. Som ďačná za túto iniciatívu dnešnú a dúfame, že prispeje e, vašou podporou k tejto práci. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne za všetky príspevky a námety. Niekedy, keď hovoríme o anticigánstve, niektorí hovoria, viete, toľko ďalších ľudí sa tiež necíti integrovaných, tiež sa necítia, že sú súčasťou spoločnosti a e, vy sa sústredujete vo svojich uzneseniach na Rómov, lenže všetky uznesenia v našej snemovni ukazujú, že práve Rómovia čelia už celé stáročia vylúčeniu, diskriminácie, násiliu a niekedy dokonca to násilie presahuje až k vraždám. Takže stupeň diskriminácie a vyčlenenia Rómov zo spoločnosti pokračuje aj v 21. storočí a je veľmi jasné, že je ten najvyšší čas konať. Najvyšší čas nie len rozhodnúť, aké uznesenie príjmeme, nie len prideliť prostriedky finančné, ale konať. Konať, využiť ich pre dobro tejto veci. Chcem poďakovať všetkým trom predračníkom, ktorí mali úvodné expoze Ďakujem vám, že ste všetci prišli. Kolegovia, kým prejdeme k ďalšej časti, zatiaľ neboli totižto žiadne otázky k týmto úvodným prejavom, takže e, začneme s ďalším panelom. Mal by ma tu nahradiť e, niekto v predsedníctve, ale oznámim, že budeme zasadať do 6. E, večer Tlmočníci o 6. končia, takže poprosím vás, majte to na mysli, rešpektujme aj práva tých, ktorí tu pracujú, takže nie je možné dlhšie ako po 6. viesť rozpravu. Ďakujeme všetkým, ktorí e, sa tu vyjadrili. Ďakujem vám všetkým za váš čas. I think we shouldn't waste any time. Netreba mrhať časom, keďže vieme, že po 6. E, sa tlmočiť nebude. Keď ma tu niekto nahradí, e, tak uvediem náš, náš prvý panel, prvú časť nášho stretnutia. Je to o začlenení Rómov a základných právach. Slovo dostane prvý z našich pozvaných rečníkov, ale ešte predtým by som si dovolila povedať niekoľko slov o tom, ako dnes budeme mať zorganizovaný čas. Rozprava sa bude konať podľa nasledujúcich pravidiel. Dostane slovo Dostanú slovo dvaja členovia národných parlamentov, potom dvaja poslanci Europarlamentu, až kým sa zoznam rečníkov nevyčerpá. Poslanci z národných parlamentov, ktorí by chceli prehovoriť, e, vyplňte prosím formulár, ktorým môžete požiadať o slovo počas tohto zasadnutia a dajte tieto formuláre s e, riadencom, ktorí sú v miestnosti, ktorí nám ich prinesú sem na pódium. Zoznam rečníkov sa bude vytvárať na základe týchto formulárov, ako ich budeme dostávať. E, poslanci Európarlamentu môžu požiadať o slovo podľa zvyčajných pravidiel s obratením sa na predsedajúcu. Oh. As regards now the first session I in... A teraz predovšetkým pozývam pani Post, našu spravodajkyňu eh, k základným právam a rómskej integrácii za rok 2017 v EÚ, aby stručne odprezentovala hlavné zistenia tejto správy a kým odovzdám slovo priamo pani Soraji, moju predsednickú stoličku zaujme e, ďalší predseda ďalšieho výboru. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem Birgit, že ste e, predsedali dnes popoludní prvej časti. Dobre popoludne všetkým prajem kolegovia, dámy a páni. Som rada, že vás tu všetkých vidím. Hovoríme dnes eh, o dôležitých veciach. Vítam poslancov národných parlamentov, ktorí sa rozhodli venovať čas, aby sa mohli zúčastniť na dnešnej aktivite interparlamentnej. Eh, uvediem, eh, predstavím sa Volám sa Raja Post. Soraya Post. Som e, zo švedskej strany feministickej a mala som na starosti správu o začlenení Rómov v EÚ a základných aspektoch. Takisto sa to týka anticiganstva. E, my budeme o tejto téme hovoriť aj dnes hlavná motivácia v tejto správe pre mňa bola ukázať, že Romovia, Rom, Romom sa upierajú základné práva pre anticiganstvo. Je tu istý druh rasizmu namierený voči Rómom a ten vyplýva z perzekovania, ktoré trvalo celé stárečia. Jednoducho sú Rómovia obeťami extrémnej chudoby, v ktorej sa nachádzajú. A Cigani či Romovia sami o sebe veria, že sú e, niečo menej, pretože toto im neromovia hovoria, ale niekedy im hovoria, že nie sú dobrými občanmi e, danej krajiny. Toto je všetko v rámci anticiganstva. Takto tieto viery sa šíria, ale e, anticiganstvo má aj ďalšie formy, napríklad nutená sterilizácia žien, nenavisné prejavy zo strany politikov alebo pri e, veľké použitie sily zo strany policie, segregovanie v školách, pri ubytovávaní a tak ďalej. A e, anticiganstvo má aj jemnejšie formy. Je to e, neza, nezámerné zanedbávanie Rómov, napríklad e, pri odmietnutí predať cestovné lístky 18-ročnému rómskému dievčaťu, čo je nepriama forma diskriminácie. Existujú mnohé programy, ktoré sú venované osloveniu tých, ktorí sú vylúčení, ale Rómovia sú z nich tiež vylúčení, pretože tu je nedostatok vôle. Nie je možné e, ísť niekam, kde nie je elektrina, kde sa nemožno dostať, pretože sa tam, nie je tam verejná doprava, nechodí do týchto osad. A môžeme spomínať ďalšie bariéry, ktoré, pre ktoré sa nedajú osloviť Romovia a skontaktovať sa s nimi. Je tu priepasť medzi Rómami a nerómami v mnohých oblastiach zásadných, životných. Ak si podrobne pozrieme nedávne správy o FRA, e, agentúry pre základné práva, 63 mladých Rómov v veku od 16 do 19 e, rokov nemajú prácu, nevzdelávajú sa ďalej, nie, e, nie sú na učňovských školách, nie, nie sú na praxi. V porovnaní s oveľa nižším percentom v Európskej únii, v tejto vekovej skupine je to u Rómov 63. Každá, tre, každá tretia rómska domácnosť nemá e, tečúcu vodu, Každá druhá romská rodina žije bez e, toalety, sprchy alebo e, kúpeľne. Každá piata domácnosť má strechu, ktorá preteká, vlhké steny a e, základy domu a okna nepriliehajú. V tejto štúdii sa ukázalo, že 4 Rómov zažili fyzické násilie a oveľa vyššie percento z nich zažilo isté určité šikanovanie alebo e, utlačanie. Často počujem, že to sú Rómovia, ktorí sa nechcú integrovať, že to sú Rómovia, ktorí nechcú pracovať a že si sami môžu za to, kde sú, že sú sami na vine. Ja by som tu rada otvorene povedala pánu prezidentu Milošovi Zemanovi z Českej republiky. Už pred rokmi sme počúvali, že sú Rómovia e, leniví a že ich treba byť. Dovolte mi ubezpečovať, excluded. Romovia sú e, často sa vnímajú ako neparticipujúci, ale keď, predstavte si, že vám takéto niečo hovoria celý život, že to počúvate od iných občanov vo vašej krajine, počúvate, že ste menej ako oni, tak je možné, že tomu napokon uveríte. Ja som vyrastala ani nie pred toľkými mnohými rokmi ako občianka tejto krajiny. Mám 62 rokov, žijem v Európe. 55, 50 rokov z týchto 62 som sa sama vnímala ako občianka druhej kategórie, pretože tak sa na mňa pozerala spoločnosť. Prispievala som do spoločnosti rovnakou mierou? Nie, nedovolili mi to. Bola tam bariéra. Nepokladala som sa za plnohodnotného občana. Chcela som prispieť spoločnosti na 100%. Keď som teda začala eh, svoju, svojou hrivnou prispievať Musela som sa začať zaujímať o svoju vlastnú krajinu, o demokraciu, musela som sa skontaktovať s inými občanmi, ktorí boli demokratmi a tu v parlamente, v Európskom parlamente sa konečne cítim rešpektovaná. Som rovnocenou občiankou. Nie som už viac občiankou druhej kategórie, ale je to ťažká cesta, ktorú som prešla. Nie je pre každého, nehodí sa pre každého, ale nikdy nedovolte, aby vám niekto nahovoril, že Rómovia nechcú pracovať. My, Romovia, sme slobodní a dá sa nám veriť. Verte v nás aj verte, Romovia, vy sami v seba. Je sa nutné kontaktovať aj zo strany minority, aj zo strany majority. V mojej správe nežiadam nič viac, ale ani nič menej pre Rómov, ako to, čo platí pre nerómov. Ja chcem skutočnú rovnosť v spoločnosti. Keďže sme sa narodili všetci rovní, má to pokračovať aj ďalej v živote. Treba zabezpečiť pred zákonom, že existuje rovnosť, nediskriminácia vo všetkých oblastiach života a mali by sme spolupracovať pri budovaní vzájomnej dôvery. Keď si nebudeme navzájom dôverovať, nebudeme mať budúcnosť. Som presvedčená, že anticiganstvo je kľúčovou e, súčasťou nedôvery v dnešnej spoločnosti. Dúfam, že ju že sa nám podarí túto dôveru znovu vybudovať v každej vrstve našej spoločnosti. Že sa dozvieme všetci, čím si prechádzali Romovia za ostatné 10 ročia a aké hrozné zverstvá sa na nich páchajú dokonca i dnes. Žiť vylúčený, izolovaný a mať o sebe takýto hrozný obraz, potom sa pozeráte inak na svojich susedov aj sám na seba, ak ste vystavení takéto izolácii a e, odsúvaniu na okraj spoločnosti. Boli sme otrokmi, perzekvovali nás, prenasledovali nás takmer vo všetkých európskych krajinách. Boli sme systematicky vraždení počas druhej svetovej vojny. Rómske ženy boli sterilizované. Naše deti nám boli odoberané a e, dané do štátnej starostlivosti. To nie je história, to sa deje dokonca. Dnes dokonca to eskaluje. Naše deti sa považujú za intelektuálne menej cenné a nevzdelávateľné. Preto ich e, separujú. A celé stáre, stáročia sme boli týmto spôsobom dehumanizovaní. Kým tieto fakty nevstúpia do diejepisných kníh, pokiaľ sa verejne nezačne odkrývať takáto pravda, kým nezačne osveta, vzájomné informovanie a dialog kultúr, nedajú sa vybudovať mosty medzi Rómami a ostatnou spoločnosťou. Práve preto vás prosím, začnime budovať tieto mosty. Odhalme pravdu, vytvorme komisie pre zmierenie a pravdu v každej jednotlivej krajine a po veľmi dlhom oneskorení aj politici nech si vezmu spolu zodpovednosť za svojich romských spoluobčanov keď chodíme na misie, kde zistujeme fakty, vidíme, že v rozličných e, samozprávach, obciach, regiónoch sa často pozerajú na Rómov inak ako na nerómov. A sú to pritom ľudia žijúci v tom istom regióne. Je rovnako dôležité, aby aj Rómy chodili do školy, aby mali prístup k zdravotníctvu, k, ku kultúre. Ale nie je to tak Nedeje sa to, rómska spoločnosť nie je často súčasťou majority a takúto e, situácii, takéto situácii čelíme dnes a je to hamba Európy. Rómovia e, by sa mali brať za plnohodnotných občanov a e, mali by, mali by sme si všetci vziať zodpovednosť na svoje plecia aj za Romov, nie len počas volieb, keď sú zrazu voliči, a keď zrazu ich potrebujeme ako nejakých obetných baránkov alebo ako e, objekty e, pre retoriku, takéto niečo bude ďalej kontaminovať našu spoločnosť, ak to bude pokračovať, ak nebudeme vychádzať z od úcty, tolerancie a otvorenosti. A ak tieto hodnoty nebudú hlboko vpísané do e, e, zmluv e, dohôd Európskej únie a nebudú rešpektované. Chcem vám opäť všetkým poďakovať, ktorí ste prišli. Mnohí ste ďaleko od domova a týmto krokom ste na seba vzali zodpovednosť bez ohľadu na etnicitu, bez ohľadu na jazyk. Sú to vaši spoluobčania, kvôli ktorým ste sem prišli a e, budem rada, keď ma podporíte v tejto mojej správe už od samého začiatku a že budete vnímať všetkých žijúcich v Európe ako občanov rovnakej kategórie. Ďakujem. Thank you, Soraya. That, that's a very... Ďakujem, Soraya. To, bola, e, to bol veľmi silný prejav. Teraz Dostáva slovo pán Jonas Dimitrakopoulos, eh, pôsobiaci v agentúre pre eh, eh, základné práva FRA, ktorý predstaví zistenia tejto agentúry týkajúce sa inklúzie Rómov a proti cigánstva. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem, že ste pozvali našu agentúru na toto eh, dôležité zasadnutie. Je vždy dôležité zdieľať eh, navzájom vedomosti, eh, byť v kontakte s europoslancami aj národnými poslancami. Je dobre zhodnotiť, kde sa momentálne nachádzame, koľko sa toho od roku 2011 dosiahlo. A dôležitý je európsky rámec, ktorý Eh, inklúziu Rómov eh, pevne postavil do rámca základných eh, práv. Z úst ostatných rečníkov ste si vypočuli o odporúčaniach rády o integračných opatreniach Rómov v členských štátoch. Chcem len spomenúť jednu vetu z týchto odporúčaní, kde sa hovorí, že mnohí Romovia v EÚ ešte stále čelia hlbokej exklúzii, chudobe a bariéram pri výkone svojich základných eh, práv čo ich robí zraniteľnými voči eh, eh, zneužívaniu nie sú teda a priori ohrozenou skupinou, stávajú sa tak v dôsledku vyčleňovania predsudkov. Eh, vypracovali sa teda odporúčania zo strany rády, k nim patria opatrenia na boj proti diskriminácii a predsudkom voči Rómov, Rómom. A odvtedy eh, sa zbierajú údaje a dôkazy eh, pomocou našej kancelárie vo Viedni, ale takisto aj výjazdov E, do e, terénu, do rôznych komunít, kde kontrolujeme, či sa efektívne a e, správne aplikujú tieto odporúčania. My sa teda z vrchu pozeráme na situáciu všade v EÚ, snažíme sa porovnávať, získavať porovnávacie dôkazy o tom, ako sa darí jednotlivým krajinám a takisto aj e, overujeme, čo e, v oblasti inklúzie Romov funguje, čo nie. Vďaka odporúčaniam rády z roku 2018 e, ukazujú naše údaje, že Európska únia patrí tak najbohatším častiam sveta, ale ešte stále zlyháva, pokiaľ ide o sociálnu kohéziu, konkurencieschopnosť, inklúziu Rómov, čo má pre spoločnosť svoje náklady, proti e, cigánske pocity, e, obťažovanie, e, nenávistné prejavy voči Rómom sú tu naďalej a predstavujú silnú bariéru k akémukoľvek úsiliu o začňovanie Rómov, ktoré by vychádzalo zo stratégií členských štátov Zároveň teda tieto opatrenia musia byť sprevádzané e, opatreniami, ktoré e, sa zaoberajú e, napriek zaoberajú aj tými aspektami, ktoré bojujú proti diskriminácii. Okrem toho, čo spomenula Soraya, čo je naozaj strašné, je, že 4 tých, ktorých, s ktorým sme viedli rozhovory, zažili nenávisťou motivované násilie. Keď to pretavíme do čísel, tak sú stovky prípadov, ktoré mali byť zaznamenané, podchytené, vyšetrované a políciou eh, a súdnictvom stíhané potrestané. Nestalo sa tak, pretože tí, ktorí osobne takéto incidenty zažívajú, z nich len tretina o tom informuje políciu. Treba toho urobiť viac, aby sa budovala dôvera v eh, políciu, ktorá by viedla k tomu, že Romovia takéto eh, činy nahlásia. Ehm, mladí ľudia všade v EÚ majú ťažkosti nájsť prácu, ale počuli ste, aké percento mladých e, Rómov má tento problém, je oveľa vyššie, než to, ktoré poznáme zo všeobecnej populácie. Napriek tomu, že masívne e, zdroje z Európskeho štruktúrálneho investičného fondu sú k dispozícii, ale nie sú plne využívané. Analýzy tiež ukazujú, že bývanie je veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje e, životné šance ľudí život v etnicky segregovanej oblasti v veľmi prepchatom e, e, obydli, je spol, spojené s dvomi vecami. Nie ste vzdelávaní a nie ste zamestnaní, Veľký podiel Romov naďalej žije za podmienok, ktoré Eurostat označuje e, za e, teda závažné nedostatky vlasti bývania. E, vyše 60 tých, ktorí žijú v Rumunsku, nemajú vo svojich domoch stále tiečúcu vodu. To, čo už celé 10 ročia pre väčšinu z nás je samozrejmosťou, čo sme tu v tejto miestnosti len zanedbateľný e, pomer celkového obyvateľstva. Podľa Eurostatu musí žiť v takýchto podmienkach. Dámy a páni, budúce leto e, budeme diskutovať v OSN o pokroku, ktorý sa docielil e, v oblasti cieľa 10 z cieľov trvalodržateľného rozvoja do roku 2030. Aké to bude trápne, keď, prís, keď si priznáme, že z celkového počtu Rómov v EÚ v jednej e, z najbohatších oblastí planety e, je e, vlastne pomer podobný ako pomer tých, ktorých nájdeme v Trinidade, Tobagu, Hondurase či iných najchudobnejších krajinách na globálnej úrovni e, e, Romové napríklad v Rumunsku, v krajine s najväčším počtom Rómov, ktorí majú e, prístup k bezpečnosti, bezpečnej vode. Je situácia podobná ako napríklad v Butáne a podobne. Je to výsledkom historického znevýhodňovania a pretrvávajúcej perzekúcie Ehm, takisto ehm, sme oslavili 50 rokov, odkedy ehm, odporúčanie 5063 hovorilo, že naďalej sa nedarí zlepšovať situáciu Rómov. Prešlo už 50 rokov od, od tejto konštatácie. Európska únia snaží byť majakom pre zvyšok sveta v oblasti ľudských e, práv a preto by sa očakávalo, že nebude tolerovať proti e, ciganstvo. A teraz zaznamená merateľné e, pokroky v kvalite života rómskej populácie. Čo musíme urobiť? Musíme pretrvať, nemôžeme sa zastaviť, pretože prešlo 50 rokov národné, ale aj európske parlamenty zohrávajú dôležitú úlohu, majú tú spoločnú zodpovednosť Musíme pripomínať našim vládam e, dopad proti cigánstva, čo má vplyv e, na ich investície do inklúzie Rómov. Musia plne e, uplatňovať odporúčania rady a to tak, že tu bude vhodná koordinácia na národnej úrovni a tu vytvor, vytvorila komisia v roku 2012 národné kontaktné rómske body, ktoré sa často e, to stretávajú, zdieľajú svoje informácie. Deje sa to na národnej úrovni. Viem, že jedna krajina, moja ako krajina pôvodu, e, teraz vyvíja úsilie, aby vytvorila takúto sieť na, národnej úro- na regionálnej úrovni, aby e, sme e, takto prepájali prácu na e, lokálnej úrovni a zefektívňovali ju. Musíme naše vlády e, presvedčiť, aby sa venovali politikám na ochranu pred chudobou, kde ide o vzdelanie a aj podporovanie zamestnanosti a treba tu plne využiť možnosti Európskeho štruktúralného Eh, investičného fondu, ale aj fondu pre eh, tých v najhoršej eh, hospodárskej situácii. Musíme zabezpečiť sociálne ubytovanie pre Rómov. Títo nemôžu už ďalej bývať v osadách, ktoré nemajú prístup k plnej infraštruktúre E v e, e, takisto podkladoch EU chceme sa zaoberať revíziou aktuálnych programov, inklúzie Rómov. Nemôžu tu veci pokračovať tak ako doteraz. Musíme diskutovať o tom, čo zlyhalo. Potrebujeme tu silné politické Ehm, odhodlanie, aby eh, sa konečne podarilo mm, dospieť ku konkrétnym zmenám v kvalite života Romov. Thank you very much. Then our next speaker... Ďakujem veľmi pekne. Našim ďalším rečníkom je pán Jona eh, Tan Mák z Nemeckej rády Sintia Romov, ktorý nahrádza uh, predsedu tejto ústrednej rady, pána Romany Rosa. Nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Ďakujem pekne, pán Ros. Sa ospravedlňuje, nemôže sa e, dostaviť v posledku nehody, ktorú má. Dámy a páni, e, dovolte mi poďakovať sa za túto vynikajúcu príležitosť venovať sa boju proti, proti cigánstvu za účasti členov parlamentov z celej Európy a europoslancov. Uznesenie v tejto súvislosti roku 2017 je veľmi dôležité pre Sinti Romov v Európe. A dovolte mi poďakovať pani Soraji Post za jej vynikajúcu eh, prácu, ktorá eh, má taký konsenzus v tejto oblasti. Poprvýkrát proti cigánstvu sa venujeme, venujeme ako príčine nenávisti, diskriminácia sociálneho vyčlenovania, čo má veľký vplyv na veľkú časť Rómov. Proticiganstvo ako antiseminizmus je hlboko zakorenený v európskej histórii už po stáročia. E, je spojený s rasovými predsudkami, dehumanizáciou, rasistickým násilím, aj štrukturálnym rasizmom v mnohých e, európskych štátoch proti cigánstvu táto špecifická forma rasizmu zabraňuje integrácii Rómov e, do takmer všetkých častí spoločnosti keď hovoríme o dezolátnej e, e, ubytovacej situácii či zlom vzdelanostnom e, stave, musíme si uvedomiť, že tieto dobre zdokumentované nevýhody sú vlastne materializovaným rasizmom. E, v mnohých európskych krajinách Rómovia boli a sú stigmatizovaní ako sociálny problém E, ktorý sa vlády snažili riešiť v rámci svojej stratégie pre boj proti chudobe. Takéto stratégie často ignorovali um, e, protiromské e, sentimenty, ktoré za tým boli a nepodarilo sa im prelamiť, prelamiť teda rasizmus, ktorý stojí za touto zlatnou situáciou. Nedávne hodnotenia Európskeho, Európskej rámcovej stratégie pre Rómov jasne ukazuje, že na to, aby sme bojovali proti E, že je dôležité, aby sme bojovali proti týmto proti rómským e, pocitom, aby e, sa z politik inklúzie Romov stali úspešné politiky. V prvom rade toto nie je v zodpovednosti samotnej menšiny, je to úlohou väčšinovej spoločnosti a ich jej inštitúcií, európskych inštitúcií, pretože Sintia Romovia sú rovnakými občanmi, rovni, rovnoprávnymi občanmi svojich krajín. E, sledujeme politickú diskusiu e, hľadom e, Rómov, ale odmietanie Rómov zo strany populácie je stále extrémne. Ukazuje to napríklad agentúra pre základné práva. Extrémny nacionalizmus v spojení s tým vedie k čoraz väčšiemu násiliu, ktoré čoraz viac ohrozuje rómskú menšinu v takmer všetkých európskych krajinách. V Nemecku, ako vo zvyšku Európy, Sintia Rómovia čelia čoraz e, väčšiemu násiliu. Pred týždňom 17-ročný chlapec bol e, zavraždený e, v Bulharsku, keď zbieral seno so svojim otcom. Rómske deti sú tiež ohrozované. Takýto zoznam je veľmi dlhý. E, treba, aby súdy prešetrili e, tieto prípady a odsudili e, páchateľov. V Taliansku minister vnútra Matteo Salvini povedal, že bude osobitne registrovať Romov a Sindy ako teda ktorí sa snažia vlastne narúšať talianský štát. Najprv sa snaží e, odsúvať migrantov a potom chce odnímať občianstvo Rómom. Rómovia s talianským pesom e, na nich sa bude vraj e, pán Salvini strediť. V Tujsburku vznikla diskusia o zneužívaní sociálnych systémov v súvislosti s Rómami. Hovorí sa, že e, Rómovia z Rumunska sú presúvaní do Duisburgu a zneužívajú sociálny systém. Eh, vraj sú to ľudia, ktorí vedia znečistiť celé ulici a, eh, ulice a zhoršujú problém eh, týkajúci sa potkanov. Každý, kto pozná nacistický systém, vie, že tento problém súvisiaci s potkanmi bol často využívaný, tento obraz bol často využívaný e, v čase antisemitizmu pred druhou svetovou vojnou. Nemôžeme hovoriť o, o, proti rómskych sentimentoch e, v ich najradikálnejšej forme e, vyvraždenia 500 tisíc Rómov v holokauste, Rómom sa odnímali, odnímalo právo na život e, v rámci rasovej ideológie, jednoducho iba preto, že sa narodili ako Romovia či Sinti. Aj rasové zákony z 35. roku sa takisto e, vzťahovali na Rómov, nielen na e, Židov, a preto boli títo perzekvovaní a viedlo to k e, exterminácii e, Rómov, nielen e, Židov. Trvalo to 10 ročia, kým vláda uznala vyvražďovanie Rómov a Sinty v roku 1982 v dôsledku 10 ročia trvajúcej práce Rómov a Sinty. Pred troma rokmi, v apríli 2013, toto uznal Európsky parlament pre našu menšinu, toto bol historický krok a hm, existuje už aj e, spomienkový deň na rómsky e, holokaust, e, kedy sú vlastne vyzývané všetky krajiny, aby uznali túto genocídu. Hm, sú ďalšie pozitívne momenty v boji proti, proti rómským sentimentom. Spolková E, e, e, vláda nedávno, onedlho vytvorí osobitnú komisiu, ktorá bude skúmať proti ciganstvu, ako to už veľa rokov žiadame. Bude skúmať manifestácie, prejavy a dôsledky proti romských sentimentov a bude takisto vyvíjať stratégie proti ním treba potom predložiť správu pre parlament na základe týchto údajov a na základe nich sa vytvoria protistratégie. 500 tisíc eurový rozpočet už bol vyčlenený pre prácu tejto komisie na rok 2019 a my vítame skutočnosť, že vláda každoročne viacero miliónov eur venuje do občianskej výchovy e, s cieľom e, boja proti, eh, proti romským eh, postojom. Eh, uznesenie z oktobra 2017 hovoria, že členské štáty majú vytvoriť takéto vedecké komisie pre boj proti, proti romským sentimentom na národnej úrovni a takéto iniciatívy sa majú prepojiť s prácou národných parlamentov. Ehm, boj eh, proti, proti cigánstvu sa dostal na politickú eh, úroveň je v pozornosti politikov, konajú sa aj medzinárodné eh, konferencie, napríklad tá v roku 2016 v Berlíne v spolupráci s nemeckou vládou, Radou Európy, Európskym parlamentom. E, Rada tam načrtla e, dôležitú úlohu lídrov v boji proti, proti cigánstvu a vytvoril sa návrh vytvorenia medzinárodnej e, koalície za týmto účelom a je dôležité, aby e, súčasťou nej boli aj členovia národných parlamentov, OECD, Európskeho parlamentu. Dámy a páni, e, vývoj smerom k demokratickej Európe, situácia, v ktorej dnes žijeme, nie je samozrejmosťou. E, anticiganstvo ako antisemitizmus sa eh, neorientujú len na, proti Rómom alebo Židom, ale sú vlastne nápadnutím našich spoločných európskych hodnôt. Predovšetkým však eh, proti cigánstvu musí byť zakázané, sankcionované a musí sa proti nemu konzistentne bojovať. To si vyžaduje eh, naše plné nasadenie a preto od komisia členských štátov očakávame, že boj proti, proti cigánstvu sa stane súčasťou našich politík a k súčasťou našej e, stratégie v tejto oblasti pre obdobie e, po roku 2020. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mak. A teraz máme príležitosť vypočuť si názory národných poslancov a preto by som rada privítala doktora pána Tomasa Halberga, e, poslanca švedského Rikstágu, Pán Hamaver, máte 10 minút a potom otvorím diskusiu pre všetkých, teda pre poslancov tu prítomných a myslím si, že e, samozrejme ešte stále, ak chcete v prvej alebo druhej časti sa vyjadriť, tak sa môžete prihlásiť do diskusie. Pán Hamberg, nech sa páči, ďakujem pekne. Ja nezastupujem všetky parlamenty v Európe, nebudem sa tak tváriť, ale ja si myslím, že táto konferencia je dôležitá a je logické, že EÚ e, vedie tento boj proti anticigánstvu, pretože do veľkej miery sa jedná o európsky problém, ale uh, voľby sa konajú na miestnej úrovni. Pred niekoľkými rokmi, už pred niekoľkými rokmi som bol komisárom pre ľudské práva v Rade Európy a pretestoval som všetky európske štáty. Niektoré z nich som bol niekoľkokrát a, ten hlavný dojem, ktorý som nadobudol, bol taký, že táto vec v európskych krajinách vyriešená nie je. V podstate vo väčšine európskych štátov to úplne zlyháva boj proti anticigánstvu úplne zlyháva. A naozaj nastal čas na to, aby sme to riešili teraz. Počuli sme štatistiky, počuli sme o prípadoch, ktoré tu zazneli. Žiaľ, sú odrazom skutočnej situácie. Pokúsim sa spomenúť niektoré aktivity, ktoré dúfam, že národné parlamenty v tejto snahe vyčistiť Európu od tejto hanebnej diskriminácie obrovskej populácie na našom kontinente si zoberú za svoje. Hovoríme o miliónoch ľudí v EÚ, o 12 miliónoch e, v celej Európe. Čiže to obrovská populácia a jednoducho sme zradili ich dôveru a žiaľ, to prinieslo svoje dôsledky. A myslím si, že prvá vec je tá, že musíme uznať, že máme problém. Musíme jednoducho to dať na svoj program a pomerne na popredné miesto na programe. Po druhé, je dôležité triezvo hovoriť o týchto veciach bez toho, aby sme objasnili históriu. A preto si myslím, že vyšetrovacie komisie sú veľmi dôležité v tejto veci. V podstate sa nám podarilo presvedčiť švedské orgány, aby s tým začali a môžem dosvedčiť, že dopad na vzťahy medzi väčšinovým obyvateľstvom a Rómami vo Švedsku tento vzťah sa zlepšil. Ešte stále sú tu problémy s dôverou, ale začal sa naozaj dialog, čo je veľmi dôležité. Druhý krok orgánov bol taký, že vytvorili komisiu, ktorá nerieši len minulosť a bývalé zločiny a porušovanie práv Rómov, ale ktorá zistuje, aká je aktuálna situácia. Táto komisia bola vytvorená, je tam 9 e, členov, 6 z rómskej komunity a zvyšok sú experti e, z ostatných zložiek spoločnosti a spolu teda 9 ľudí pripravilo správu o tom, čo je potrebné spraviť teraz ak chceme dohliadnúť na to, že anticigánstvo jednoducho odznie. A to bol ďalší spôsob, ako zapojiť rómske obyvateľstvo do skutočnej diskusie o tom, čo je potrebné a čo viac je potrebné spraviť. A skúsenosti sú pozitívne, ja by som to odporúčil aj pre iné štáty minimálne sa pozrieť na túto možnosť. Je dôležité pozrieť sa aj na to, čo sa dá spraviť s konkrétnymi prípadmi. Mali sme veľmi závažný prípad, ktorý odhalili médiá o polícii v jednej časti Švedska, ktorá viedla register a v podstate e, e, vyplňala si ten register e, rómskymi menami, jednoducho zoznam Rómov a rómskych rodín a tam na tom zozname bola pomerne veľká časť rómskeho obyvateľstva. Keď to vyšlo najavo, samozrejme, že uh, rómske obyvateľstvo uh, si povedalo, policia nás registruje len na základe našej etnicity, ale bolo to tak. A trvalo to, vyžiadalo si to ďalší, ďalšie kolo nových politických opatrení, uh, Eh, ak sme chceli zabezpečiť to, že ľudia majú pocit, že toto už prestalo a že žiadna podobná registrácia už eh, nebude, teda, že sa nedieje teraz, dúfam, že sa nebude deť ani v budúcnosti, ale je veľmi dôležité konať, riešiť aktuálne problémy tohto typu. A preto odporúčame E, dať si za prioritu to, aby kancelária ombudsmanov, teraz každá európska krajina má ombudsmana, aby ombudsman riešil otázku anticiganstva a diskriminácie Rómov vážne. V niektorých prípadoch to robia, v, iných štátoch, v niektorých štátoch to robia, ale v iných nie. A je veľmi dôležité, aby sme jasne povedali, že keď sa jedná o diskrimináciu, a akty proti rómskemu obyvateľstvu ktoré jednoducho nie sú dovolené. Že rómske obyvateľstvo bude mať pocit, že sa môže stiažovať a že tej stiažnosti niekto bude profesionálne riešiť. Mali sme ďalší problém so súdami súdmi, keď sa ukázalo, že niektoré trestné činy um, vyzývania k nenávisti voči Rómom vo Švedsku um, k ním došlo a potom obete prišli na policiu a povedali, počúvajte, to sa stalo mne, tak zistenie bolo také, že takmer nikdy to policia do hĺbky nevyšetrila, ale veľmi málo prípadov sa dostalo až na súd a tieto priestupky boli potrestané len veľmi zriedkavo a z toho si Romovia vytvorili záver, že nemá zmysel vôbec ísť na policiu a, a hlásiť to. Čiže opäť problém s dôverou. A samozrejme záverom je to, že je potrebné takéto nahlasovania brať veľmi vážne. Takisto to svedčí aj o ďalšom probléme, ktorý máme, že určití odborníci, ktorí majú bližší kontakt s rómskym obyvateľstvom, musia, potrebujú mať nejaké informácie, musia získať nejaké vzdelanie o tom, aká je rómska kultúra, čo sú, akí sú rómsky ľudia. To sa týka polície, učiteľov, zdravotníkov a ďalších profesí tohto typu. Je nevyhnutné, aby títo ľudia, ktorí predstavujú spoločnosť a majú vzťah s rómskym obyvateľstvom, aby sa aj niečo naučili, dozvedeli o rómskej kultúre aby vedeli, čo je potrebné zohľadniť pri ich práci, ak nechcú ešte prehlbovať túto medzeru uh, v dôvere. Tu je potrebné si niečo spraviť. No a potom nejaké také samozrejme veci. Jednou z nich je zabezpečiť to, že tie rozdiely uh, v občianstve a identity, občianské preukazy a podobné, aby umožnili rómskému obyvateľstvu sa identifikovať. Niektoré tieto problémy e, vznikajú už od samotného narodenia. Narodenie, keď oficiálne nie je nejaké narodenie dieťa zaregistrované. To škandál, že máme ľudí, ktoré sa narodili, žili na našom kontinente a nemajú štátnu príslušnosť a žiadne práva, ktoré s tým idú. Ale v niektorých častiach Európy tento problém máme. Podľa mňa je dôležité zistiť, aká je situácia školstva v mnohých štátoch. Ešte stále máme problémy s tým, že rómske deti idú do špeciálnych škôl len preto, že sú romovia. Potrebujeme zabezpečiť to, aby rómsky žiaci mali právo byť súčasťou všeobecného školského systému. Politické zastúpenie to je ďalší problém. Len veľmi málo Rómov sedí v parlamentách v Európe, veľmi málo. A to odráža práve tú priepasť medzi politikou a životom rómskeho ľudu. A opäť je tu potreba opätovne si to premyslieť a to je odkaz pre politické strany. Tie by sa mali snažiť dohliadnúť na to, aby rómsky občania mali potrebné kompetencie, tak aby vedeli sa zapojiť do politického života v našich štátoch. A na záver by som chcel zdôrazniť, že bez ohľadu na to, aké kroky príjmeme tohto typu, všetky kroky je potrebné spraviť nie pre Rómov, ale s Rómami, v spolupráci s nimi. Ešte stále robíme chyby, keď my rozhodujeme o tom, čo by malo spraviť pre nich. A to nie je v plnom rozsahu demokratické. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán Hamabach. Ja som si povedala, toto meno poznám, to mi niečo hovorí, ale ja som si neuvedomila, že ste začali druhú kariéru ako poslanec, takže sme veľmi radi, že ste prišli medzi nás a prechádzame, e, teda otváram diskusiu pre poslancov Európskeho parlamentu, národných parlamentov a Pozerám sa na kolegov z Európskeho parlamentu. Chcete obaja sa ujať slova? Dobre, takže začneme najprv s dvoma národnými poslancami. Pán Mončilo Martinovič, poslanec Čiernej hory, ktorý vystúpi, a to je určite výzva aj pre našich tlmočníkov, pokiaľ viem, budete hovoriť v čiernohorštinou, ktorú oficiálne nemáme. Máme chorvačtinu. At... Takže takto to spravíme, pokiaľ viem. Pozerám sa na vás, uvidíme, do akej miery sa nám to podarí. Je to vnútroeurópska výzva. Sme zjednotení v rôznorodosti, tak jednoducho musíme spraviť všetko preto, aby to fungovalo. pár Mantinovič, nech sa páči. Mikro is... E, naozaj, bez mikrofónu to nepôjde pri tejto výzve bez mikrofónu to nedáme. Right. Uvažená želím najprv... Vážená pani predsednička, dovolte e, vás pozdraviť a pozdraviť všetkých z Čiernej hory. Ja som sem prišiel preto by som si vypočul, eh, aké sú osvedčené postupy, o čo sa môžeme podeliť, čo sami môžeme od vás naučiť a použiť to u nás. My sme tu hostia výboru Libe, ktorý úzko spolupracuje s romskou menšinou, menšinou v Čiernej hore. Čierna hora je veľmi maličká krajina, je to kandidátska krajina pre členstvo v EÚ. Máme niečo vyše 600 tisíc občanov a 1% z nich sú rómsky spoluobčania. Čo sa týka zraniteľných skupín v našej spoločnosti, pre všetkým Rómov, chceli by sme sa s vami podeliť o naše skúsenosti. A Máme bohaté skúsenosti v tomto zmysle, pretože za posledných 10 rokov sme realizovali viacero iniciatív, predovšetkým po veľkom príleve Rómov zo susedných krajín k nám. My sme prijali veľa chudobných, ktorí napriek sa predsa len stali snažiť zaintegrovať a stať sa súčasťou našej spoločnosti. Takže e, snažíme sa to riešiť komplexne. To znamená poskytnúť im bývanie, stravu a zakomponovať ich do našej spoločnosti. Vyčlenili sme mnohé činnosti, zabezpečujeme vzdelávanie od predškolskej dochádzky až po strednú, e, základnú strednú školu aj vysokoškolské vzdelanie. Pred niekoľkými rokmi sme nemali na univerzite v Čiernej hore ani jedného rómskeho študenta, dnes ich máme 24. To isté sa týka aj zastúpenia Rómov vo verejnej správe. Každým dňom ich počet rastie. A snažíme sa zapájať Rómov do sociálnych, spoločenských, politických aktivít aj do života spoločnosti ako takej. A zaujímavé a hodné zmienky je zdravotníctvo a zamestnanosť. Takže aktívne pracujeme na zamestnanosti Rómov a ich zapojenia do všetkých aspektov života. Takisto ich chceme zapojiť do politického života. A to sa týka ako miestnej samozprávy, tak aj národnej úrovne, pre všetkým parlamentu. v niektorých stranách, pre všetkým v miestnej samozpráve máme rovských zástupcov a v budúcnosti dúfam, že sa budú aktívne podielať aj na príjmaní dôležitých rozhodnutí, predovšetkým dôležitých pre rómske obyvateľstvo. Pripravili sme aj nejaké dokumenty, ktoré by sme vám radi dali k dispozícii, ale e, nebudem e, nejak e, míňať veľa času, takže e, ak sa chcete pozrieť na tie materiály, ktoré sme pripravili, sú tam popísané mnohé naše skúsenosti, ktoré vám môžu slúžiť ako príklad dobrých iniciatív. Takže ďakujem za to, že ste ma pozvali. Je mi veľkou cťou účastnica tejto diskusie a dúfam, že bude môcť Čiernej hore implementovať osvedčené postupy, ktoré sa dnes dozviem od vás. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Martinovič. Zabudla som vám povedať kolegom, e, koľko máte času. Každý máte do troch minút v tomto prvom paneli. Nemusíte minúť 3 minúty, ale po troch minútach e, vám zamávam touto vecou. Takže poviem, kto je na zozname, tak aby ste sa vedeli pripraviť. Ako prvá pani Marcelino, potom z Európskeho parlamentu Romeo Franz, potom z Národného parlamentu pán Ivan Bajčkaj, pán Predrag Bakovič, potom z Európskeho parlamentu Julie Wolf a z Národného parlamentu pán Felčko Kaštaži a potom ja a tým uzavriem túto diskusiu a potom sa vrátime k panelistom. Takže pani Katarína Manselino z Portugalsku. Portugalska. senhora. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prajem všetkým príjemný dobrý deň, príjemné popoludne. Ja by som jednoducho... Mm, no, chcela som sa vyjadriť počas druhej diskusie, ale nevadí. V každom prípade je dobré, že sa môžem vyjadriť. Môžem povedať, že Portugalsko pracuje neustále na integrácii cigánskeho alebo rómskeho obyvateľstva. Máme rómske obyvateľstvo v Portugalsku, aj keď ho menej ako v iných členských štátoch, ktoré sú tu zastúpené. 50 tisíc asi. Je to komunita, ktorá je veľmi diskriminovaná nakoniec ako aj v iných členských štátoch a je integrovaná v podstate na našom polostrove. Je to trošku iná situácia ako v zvyšku Európe. V podstate je to komunita, ktoré žije v exklúzii. Máme integračnú politiku, ale nejak sa e, nie je veľmi úspešná. Zrevidovali sme túto stratégiu. Máme už ambicioznejšiu na národnej úrovni, ktorej cieľom je zamerať sa na politiku školstva, pretože školstvo je kľúčové, a chceme posilniť integráciu romského obyvateľstva. Týchto 50 tisíc tisíc ľudí v Portugalsku, polovica z nich sú deti a mladí. A ak budeme investovať do školstva a vzdelávania, tak sme presvedčení o tom, že uh, o, do, keď budú mať 30-40 rokov, budú plne integrovaní. Uh, vsadili sme na mladých, je ich stále viac stále viac mladých Rómov dvojnásobne, ako uh, tomu bolo teraz. Bojíme proti segregácii a pre všetkým nám ide o to, aby mladí sa dostali na e, druhostupňové, školstvo, druhostupňové školy. Pretože čo sa týka základnej školy, všetci chodia do školy. Máme špecifický program pre vyššie vzdelanie, ktorého cieľom je zaintegrovať mladých. Je to program e, špecifický program a na záver dovolte sa vrátiť k téme zamestnania. Je dôležité, aby sme investovali do pracovných príležitostí, aby sme e, vytvorili dôveru. Takisto ubytovanie je veľmi dôležité, aby E, sme mali finančné prostriedky na novú výstavu, pretože ak tento fond nebude mať na to peniaze, obce nevyriešia ubytovanie pre rómske obyvateľstvo. To bol jasný signál, ktorý som chcela povedať. A na záver posledná otázka, participácia rómskeho obyvateľstva, tento vývoj, ktorý chceme, nedarí sa tomu. Bez rómskeho obyvateľstva to nedosiahneme. Musíme v podstate ich E, žiadať, aby sa správali ako občania. Robíme to spolu s Radou Európu. Chceme vytvoriť politickú akadémiu pre rómske obyvateľstvo, aby títo sa mohli v plnom rozsahu proaktívne podielať na prácach a živote spoločnosti, v ktorej žijú. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani Marcelino. Dostala som ďalšie žiadosti o slovo. Poznamenala som si vás. Pán Romeo Franz. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Vážené kolegyne a kolegovia, volám sa Romeo Franz. Som syn tu a s teda rómskym pozadím. Som rád, že Európsky parlament eh, sa ujal eh, tejto témy eh, proti ciganizmu v Európe. Považujem to za škodu, že sa tu stretávame vo štvrtok popoludní, kedy väčšina europoslancov už odcestovala a žiaľ prídu o možnosť účasti na tomto podujatí a je tiež škoda, že bolo pozvaných príliš málo ľudí s rómskym Eh, pozadím, aby sa tohto podujatia zúčastnili. Napokon ide o nich. Dovolte mi, aby som popísal eh, životnú realitu eh, ľudí môjho etnika v rôznych krajinách EÚ. Nemajú rovnakú prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti ani bývaniu. Anticiganizmus je najtabuizovanejšou formou rasizmu v Európe Máme tu chartu, ktorá by tomu mala zabraňovala podporovať začlenovanie, prečo nefungovala. E, pretože e, k dotknutým e, sa nepristupovalo na rovnakej úrovni, neboli začlenení. Opäť sa preto činia, cítia títo vyčlenení a účinok týchto opatrení je tiež nízka. Zoberme si Nemecko. Spolková vláda rozhodla, že národná stratégia na integráciu ľudí z e, e, rómskeho pozadia nie, nie je potrebná, napriek tomu, že štúdie poukazujú, že v oblasti vzdelávania aj akceptovanosti e, takýchto ľudí zo strany väčšinového obyvateľstva sú eklatantné nedostatky. E, projekty inklúzie pre rovnakú účasť ľudí s romským pozadím sú preto blokované. No, zoberme si Maďarsko. Správa z 12. septembra 2018, e, ktorú tu Európsky parlament veľkou väčšinou prijal, hovorí o tom, že rómske deti nemajú rovnaký prístup k vzdelávaniu Napríklad eh, nadpriemerne veľa romských detí je odsúvaných do osobitných eh, škôl a eh, nesprávne sa im atestuje vlastne duševné postihnutie. To, sú, to pripomína naozaj národno-socialistické metódy. A ľudia sú potom v dôsledku toho vykoristovaní. Mohol by som spomenúť veľa ďalších príkladov. Všetky majú jedno spoločné ľudia s eh, rómským pozadím nie sú braní vážne. Anticiganizmus eh, je tabuizovaný, zamlčiavaný. Ak konečne eh, nebudeme k týmto ľuďom pristupovať na rovnocenne vo všetkých úrovniach, tak o 20 rokov tu budeme sedieť opäť a diskutovať o tom istom probléme. Thank you very much, Romeo. Um, I turn to Mr. Ďakujem pekne. Pán Ištvan Veskaj z Maďarska má prednosť. Nech sa, e, má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, poslanci, europoslanci. Vzťahujeme sa tu na všeobecné eh, vyhlásenie ľudských eh, práv. Poznáme eh, už dlho zásady proti diskriminácii, takisto kresťanstvo vychádza z toho, že by sme mali milovať svojich blížnych ako seba samého. Ak nechceme stratiť toto z dohľadu, E, teda ak nestrácame z dohľadu, tak vieme presne, čo by sme mali robiť. Vieme teda, čo od nás aj Romovia očakávajú, čo je dôležité pre našu spoluprácu. Ako uh, už povedal predrečník, rómske deti, ktoré dnes prichádzajú na svet, ak budú mať pocit e, o 10 alebo 20 rokov, že sa o nich nebude hovoriť ako o tých, ktorí musia niečo dobiehať, ktorým treba pomôcť, tak e, vedme, že sme e, dosiahli, čo sme chceli. Maďarsko chce naozaj konkrétne prispievať k tejto zmene. My sa zasadzujeme za integráciu Rómov, ja mám preto aj dôkaz. V roku 2011 sme zahájili jeden dôležitý proces. Ním eh, nie je nič iné než rámcová štratégia pre integráciu Rómov. Ide tu o stratégiu pre začlenenie eh, na úrovni každého členského štátu. V jej rámci sme prijali dokument, ktorého cieľom je spolupracovať a situáciu najväčšej európskej menšiny zlepšiť. Je tu o všeobecné ciele pre túto oblasť. E, určite sú tu, e, je tu pokrok v Maďarsku v tejto oblasti, ale samozrejme aj nedostatky, ako vo všetkých členských štátoch. Musíme e, preto robiť ešte stále veľmi veľa, aby sme tieto ciele dosahovali. Riziko e, chudoby sa znížilo z 35 na 25 od roku 2011 a aj seba dôvera Rómov sa zlepšila. Takisto aj e, bytové problémy Rómov sme šťastí vyriešili, majú teraz prístup k lepšiemu bývaniu, k e, základným e, službám. Rímske deti chodia do škôlok, do škôl, ktoré sú zdarma, nemusia za ne platiť. E, k dispozícii je tam aj stravovanie. To často býva problém osobitnej povahy pre rómske rodiny. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán, pán Nie. Buďte to pán Bakovič zo Slovinska. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Ja som zo Slovinska a som poslanec Národného zhromaždenia a podpredseda výboru pre vnútro, verejnú administratívu a bezpečnosť. Podľa odhadov slovinských obcí sociálne služby a iné štátne inštitúcie e, takisto sa zúčastňovali na tomto prieskume e, a vieme, že je na Slovensku 10 tisíc Rómov. Ich situácia je upravená v Slovinskej ústave. Okrem toho máme romský e, komunitný zákon Republiky Slovinskej. Tento zákon sa momentálne novelizuje. Je dôležité zdôrazniť, že v žiadnom z 28 členských štátoch EÚ nemajú presne upravené právne e, túto oblasť. Treba aby Národné zhromaždenie sa zaoberalo takýmito záležitostiami, najmä výbor pre vnútro. E, náš výbor o tom viedol rozpravu 27. septembra tohto roka a odporúčili sme, aby sme túto problematiku riešili na plenárnom zasadnutí ešte do konca tohto roka. Vláda Slovinska nepochybne sa venovala programu pre Romov, ktorý plynul od roku 2017 po rok 2022, ktorý mal za cieľ začleniť Romov do spoločnosti. Máme komisiu na ochranu Rómov a takisto sme stanovili e, špecifickú komisiu, úderku, ktorá sa má venovať e, ďalším súvisiacim témam. Táto task force e, rieši rôzne problémy v rómskej spoločnosti. E, čelíme mnohým výzvam. A vidím e, tu mnohé problematické oblasti, ako je situácia v oblasti bezpečnosti, bývania, vzdelávania, zdravotníctva, všetky tieto štyri okruhy sa prekrývajú. Tieto výzvy alebo okruhy e, treba riešiť tak, že sa vezme do úvahy e, kontext. Je zásadne dôležité, aby sme začali do praxe uvádzať tieto opatrenia, ktoré už boli v teórii prijaté. Inak prídeme o celú generáciu Máme víziu, ako riešiť v Slovinsku tieto problémy. definovali sme problémy a už keď sú raz problémy definované, je ľahšie nájsť riešenia. Na nešťastie dnes nemám dostatok prideleného rečníckého času, aby som konkrétne odprezentoval riešenia, ale možno bude mať príležitosť počas diskusie. Ďakujem. Ďakujeme vám veľmi pekne. Julie Ward, nech sa páči. Predovšetkým chcem povedať, ako veľmi som ďačná kolegom z parlamentu, že zorganizovali túto dôležitú konferenciu. A celkom iste od začiatku môjho mandátu sa vložilo veľa úsilia do boja za práv všetkých ľudí a naozaj aj do boja za práva Rómov, a to razantným spôsobom. Ja som kedysi žila e, v regióne, kde väčšina e, etnic, veľká etnická menšina e, na severe Anglicka na vidieku žila a populácia Rómov tam bola naozaj veľká. Ja som spolupracovala na projektoch pre rómske deti a ich babičky nás učili o ich kultúre. Ja by som využila svoj rečnícky čas, aby som povedala, že sa cítim obohatená, pretože som bola v kontakte s rómskou kultúrou. Toto je nie, nie je niečo, čo robíme pre Rómov. Je to vždy e, dvojsmerný dialog. Vždy jeden hovorí, druhý počúva a potom sa role vymenia. Je tu kultúrna výmena, zdieľanie svojich kultúr. Ak e, nehovoríme s romskými ľuďmi týmto výmenným spôsobom, tak prichádzame o obohatenie my, Európania, o obohatenie romskou kultúrou. E, na severozápade Anglicka som napokon kandidovala a zastupujem tento región. A teraz sme na historickej kryžovatke, kedy zažívame mimoriadnu xenofóbiu, rasizmus, islamofóbiu, všetky možné e, odmietania inakosti a treba pripomenúť, že v Spojenom kráľovstve bolo referendum v roku 2016 a rómske deti sa hrali na uliciach, čo bolo pre nich bežné. Deti jednoducho vybehnú z domu a hrajú sa pred domom na ulici. Je to ich právo hrať sa. Nie, nie je to ich právo. A ich rodičia sa tak báli o nich kvôli tomu zvýšenému rasizmu ktoré, ktorý bol rozputávaný, rozduchávaný pravicovou tlačou. Je, súvisí to aj s tým, aká nepriateľská je vláda Terezy Mejovej. A viem, že sa táto situácia zmenila pre Rómov, pretože stále spolupracujem so, s službami pre mladých, aj pre mladých Rómov. A vytvorilo sa tu úplne oddelen, oddelený priestor pre malých Rómov, kde sa môžu v komunitných centrách hrať dobre, že sú priestory pre deti, ale je neakceptovateľné, aby malé deti nemohli si preskúmavať svoju vlastnú ulicu, mesto, kde žijú, aby nemohli ísť von pred dom. E, chcem o tom hovoriť preto, lebo toto sa asi deje v celej Európe. Táto hrozná e, netolerancia iná, iných ľudí, ľudí, ktorí sú iní a u Romov to e, badať zvlášť výrazne. Mám pocit, že mladí ľudia by mali mať budúcnosť. Ja úzko spolupracujem so sieťou e, rôznych občianských iniciatív a keď navštevujem e, takéto strediska, tak vidím aj tých, ktorí chcú spolupracovať, ktorí chcú inú Európu a vzdelávanie, inkluzívne vzdelávanie pre každého je cestou. To môže zabezpečiť, že aj Rómovia majú svoj priestor, kde môžu ukázať svoju kultúru. Ak sa to podarí, budeme mať lepší svet. Ďakujem veľmi pekne. E, ne berme si priveľa rečníckého času, prosím vás. Pán Kaščazi z Chorvátska má teraz slovo. Ďakujem. Ja by som chcel hovoriť ako zástupca Chorvátskeho parlamentu, ktorá ktorý má aj e, rómsku menšinu. Správa Soraya ma vôbec neprekvapila. Je to reflexia reality pre Rómov. Je to smutné, ale pravdivé. Hovoria nám, že sme leniví, že nechceme pracovať. Takéto niečo sme počúvali celé 10 ročia. A čo sa týka vzlepšovania nášho bývania, e, nášho vzdelávania, tie zlepšenia nejaké boli, ale neboli nejaké výrazné. V Chorvátsku Romovia žijú za okolnosti, ktoré e, skôr patria do 17. alebo 18. storočia. Situácia je naozaj neúnosná. E, hovorme o zamestnanosti. Rád by som sa s vami podelil o jeden, jeden problém. Viete si predstaviť, že žijete v permanentnom stave, kedy vaša situácia je prekerná? E, romské dieťa takúto neistú situáciu zažíva už od narodenia a zomiera v takejto situácii. V situácii recesie, v situácii hospodárskej, v hospodárskych problémoch. Otázka znie, máte akékoľvek informácie o tom, koľko odporúčaní v uznesení prijali členské štáty Európskej únie a koľko z týchto odporúčaní vyústilo do konkrétnych projektov priamo na základe tohto uznesenia, ktoré neexistovali pred týmto uznesením. Toľko moja otázka. Ďakujem. Soraya, možno, keďže to je otázka priamo na teba, eh, by si mohla na ňu odpovedať, ale ešte predtým pani Teleretti Maria z Grecka dostane slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem poďakovať výboru LIBE za pozvanie na takéto dôležité zasadnutie. Ja v diskriminácie, o ktorom sa tu hovorí, to, že rómska populácia trpí takýmito javmi, nedostatkom zdravotných služieb a celkovo prístupu k právam spoločnosti, kto je za toto všetko zodpovedný? Zlepšiť eh, zlé podmienky, v ktorých žijú Rómovia v osadách, v táboroch, na perifériách miest, sociálne vylúčení, v chudobe, marginalizovaní. Toto je intergeneračný jav. A preto eh, potrebujeme politickú vôľu, strategické plánovanie, právomoci, administratívne právomoci, právomoci samozpráv vlády, financovanie a e, v neposlednom rade aktívnu participáciu tejto populácie. Súhlasím s tým, čo sa tu hovorilo, že doteraz tu existovali politiky na sociálne začlenenie a to prostredníctvom širšieho rámca a to boja proti chudobe. A to bola chyba. Podľa mojich skúseností za 10 rokov, čo pracujem v tejto oblasti, by som povedal, že to, čo tu chýba, je e, komplexný prístup od národnej po lokálnu úroveň. A som rád, že sa o tomto hovorí. Každá krajina by mala mať takú stratégiu na národnej úrovni, ktorá potom bude ďalej rozpracovaná na e, krajskú a miestnú úroveň. Práve na tejto miestnej, najnižšej úrovni, kde, kde pozorujeme najviac diskriminácie. A práve tam by sme mali e, dať e, dôraz, ťažisko pri boji voči anticiganstvu. Ja by som rád poukázal na to, že tieto Výročné správy sú veľmi dôležité, pretože európsky projekt dosiahol až e, po ľudí, ktorí potrebujú pomoc, až po reálnu populáciu. Títo beneficienti e, sa mohli tešiť z výsledkov a nie nejakí sprostredkovateľia. A napokon pre mňa je dôležité, zmierovacie komisie. Nepamätám sa presne na e, to, tento názov, hovorí rečník, ale z toho, čo ste povedali, vyplýva, že koreň problémov e, tkvie, aj my u nás sme to videli v Chor... Máme na to sekretariát, ktorý bojuje proti tomuto javu a sme preto lepšie pripravení na monitorovanie situácie, takže by sme to mali rozanalizovať bližšie. Koordinácia, stratégie, mobilizovanie autorít, aby sa dosiahli v budúcnosti lepšie výsledky. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme pani Tararity, pani Eva Majtej Sofa z Českej republiky. Nech sa páči. Dobrý deň, vážené dámy a páni. Ja tu zastupujem Komisiu pre rodinu a národnostné menšiny, ktorá pracuje v parlamente Českej republiky. Prišla som sa niečo naučiť o praxi v ostatných krajinách v súvislosti s integráciou Rómov a národnostných menšín. Myslím si, že samozrejme protirómske zmýšľanie je niečo zlé, nepatrí to do vyspelej spoločnosti a je treba ho postihovať. To v každom prípade, ale na druhej strane e, určite treba aj historicky zistiť príčiny, ktoré vyvolali takúto diskrimináciu a tieto príčiny odstrániť. E, snažím sa o porozumenie vo všetkých oblastiach života a myslím si, že toto porozumenie by bolo dobre, keby sme si rozumeli aj jazykovo, pretože nie len Rómovia nepoznajú jazyk štátu, v ktorom žijú, ale ani naopak to neplatí. Aj, platí to aj naopak. Ktorá majoritná väčšina v štáte vie po rómsky? alebo aspoň časť tejto majority. Takéto niečo je veľmi potrebné a možno by sme mali urobiť dvojazyčné učebnice alebo príručky alebo ďalšie dôležité dokumenty by mali byť aj v Romčine, aby Rómovia sa mohli zapájať do života celej spoločnosti. Mňa by zaujímalo, či viete, vy, ktorí pracujete e, v týchto komisiách a inštitúciách, koľko nerómov vie po rómsky. Myslím si, že keby prišiel človek, ktorý vie po rómsky, získa si určite väčší rešpekt pri kontakte s Rómami a určite aj spolupráca by bola na oveľa vyššej úrovni. Pretože e, pomoc Rómom nespočíva len v tom, že im budeme dávať peniaze a plánovať im, čo budú robiť, ale e, treba aj osobné násadenie jednotlivých pracovníkov v teréne. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne, to je veľmi dôležitá tematika. Dúfam, že niekto na to nadviaže. A ja som posledná na zozname rečníkov. Ja by som si chcela spomenúť eh, na jednu rozpravu. Bola emocionálna, veľmi dlhá v Európskom parlamente v ktorej sme hovorili o národných programoch inklúzie a integrácie Rómov do spoločnosti. A ako by som to povedala, e, vznikol dokonca škandál vo Francúzsku, kde Rómovia, ktorí nemali francúzsky pás, boli vysťahovaní hrubým spôsobom, bez toho, že by sa e, podrobnejšie prizrelo na osobné príbehy a osobné individuálne prípady. A to e, naozaj rezonovalo v Európskej únii tento spôsob, akým vláda vo Francúzsku pristúpila k tejto veci a zabudli, že existujú aj práva jednotlivcov a že treba pristupovať e, k jednotlivcom e, osobitne. Ak by sa Rada a parlament dohodli na zintenzívnení rómskej integrácie, bolo by to určite vynikajúce. Ja by som v tomto nadviazala e, na pána Romea, keď hovoril o e, e, federálnej vláde, ktorá sa rozhodla nevypracovať národnú stratégiu pre ľudí s romským pozadím. A takisto pán Mak tu hovoril o tom, možno by ste mohli povedať k tomu viac a prečo ste to tak urobili a prečo si myslíte, že to, bol správny, to bola správna cesta vpred? Ďalšia otázka, ktorú by som položila panelistom a obraciam sa na vás e, všetkých, o chvíľku dostanete slovo. Ako to, napríklad vy, pán Mak, vy ste tu historicky predostreli porovnanie toho, ako nacisti zaobchádzali so Židmi, s tým, ako sa zaobchádza s Romami a Cintiami, uh, Cintiami, ale my v dnešnej spoločnosti nevidíme anticiganizmus tak, ako vnímame antisemitizmus. Mohli by sme toto sa pokúsiť lepšie pochopiť? Mohli by ste k tomu povedať viac? A teraz by som dala slovo tým, ktorí prednášali. Začnem s Sorajou v takom poradí, ako to bolo predtým. Uh, Ďakujem, pani predsednička. prvom rade by som uh, sa chcela vyjadriť trošku k vašim komentárom. Myslím, že vzdelávanie je kľúčové pre úspešnú integráciu, áno. Ale myslím, že sú tu dva druhy uh, vzdelávania. Aj nerómska populácia potrebuje byť vzdelávaná o svojej vlastnej histórii, a kultúrnom dedičstve Rómov aj nerómov, pretože po stáročia Rómovia žili vo väčšine našich krajín v Európe. Takže je tam spoločné kultúrne dedičstvo a je tu teda e, nedostatok e, vedomosti našich občanov o tom, čo e, Rómovia museli si vytrpieť po staročia a čo zažívajú doteraz. Je dôležité vytvárať tú dôveru. To je veľmi dôležité, pretože keď ste menšina, vyčlenovaná menšina a zažili ste, zažívali ste po stáročia zlé veci, tak ako sa to dialo Rómom. Nie je to jednoduché veriť, dôverovať, že všetko dobre dopadne, že nejaký projekt, e, kto vyvinul niekto iný pre nás, e, bude dobrý, bude fungovať. Na začiatku navrhovania projektov treba zabezpečiť aj participáciu spoločne s Romami. A preto žiadam o vytvorenie e, zmierovacieho výboru, výboru pre zmier a e, pravdu. Vytvorili sme takéto niečo vo Švédsku. Spomína sa tam e, posledných 100 rokov. Takisto sme e, vypracovali knihu e, o tom a vytvorili sme takisto aj e, učebnicu pre deti prvého stupňa. Snažíme sa tam pochopiť, prečo je situácia dnes ešte stále takáto, ako je to možné, že v tejto bohatej civilizovanej spoločnosti v Európe ešte stále máme 12 miliónov ľudí, ktorí takto žijú. Je dôležité teda chápať históriu, vyčistiť ju, uznať a vytvoriť novú kapitolu rovnosti a začlenenia. Pokiaľ ide o správu, e, máme e, pár kópy k dispozícii. 12 strán obsahujú odporúčania, návrhy. Ako e, to všetko začalo? Veľmi stručne. Ja som 40 rokov aktivistkou. My sme nikdy nemohli hovoriť o anticiganizme ako špecifickom aspekte rasizmu. Vždy sa to vnímalo ako sociálny problém. Prečo? pretože nikto nechcel uznať e, anticiganizmus, čo je e, vlastne e, príčinou, základnou príčinou. Takže v roku 2015 za prvým uznesením sa anticiganizmus uznal a odvtedy všetky inštitúcie EÚ používajú túto definíciu a takisto e, to chápu tak, že toto je základná e, príčina e, všetkých tých ďalších problémov. Takisto dôležité bolo tiež uznanie rómskeho holokaustu, Začali sme teda pomaly, ale bolo to veľmi dôležité, aby sa vytvorila platforma pre uznanie tejto špecifickej formy rasizmu. A ako náhle sme e, to e, uznali, začalo sa s tým narábať. Pokiaľ ide o adekvátnosť jazyku, nie, myslím, že nie je veľa neromov, ktorí rozumejú rómskemu jazyku a ja si myslím, že je to zvláštne, je to zlyhanie krajiny, ak rómska populácia nerozumie jazyku krajiny. Možno je to kvôli segregovaným triedám alebo miestam, kde žijú, keď nie ste začlenení. Ak hovoríte z, eh, grécku grécky so mnou, tak ja sa nemôžem nič naučiť, ale ak žijem v Grécku a e, žijem vedľa vás, pravdepodobne sa takisto naučím po grécky, aj keď som romka. A môžeme to prevziať ako premostenie k ďalšej rečničke. Áno, um, ďakujem. Takže slovo bude mať pani Dimatrokopulos z Agentúry pre základné práva. Prosím, snažte sa zareagovať na uh, otázky, ktoré uh, boli formulované pre vás. Budem veľmi stručný. Jeden bod. Veľmi často práca eh, v oblasti inklúzie Rómov je chápaná filantropicky, sú to uh, úbohí ľudia, trpia, treba im pomôcť, sme kresťania, naše náboženstvo nám hovorí, že treba pomáhať ostatným. A eh, to je všetko eh, veľmi chválihodné ale treba si uvedomiť, že toto je o riadení. A to um, mm, vychádza z určitej povinnosti voči občanom, treba k ním pristupovať ako k rovnocenným, nezávisle od ich náboženstva, rodu, mm, postihnutia a podobne. A e, treba, keď ide o naše e, výsledky našej práce, ktoré čoskoro skoro zverejníme Zverejníme o nedlho um, prácu o tom, aké to je byť čierny v Európskej únii. Prišli sme na to, že uh, v Európe je farba pleti ešte stále dôležitá. Je to realita, ktoré musíme čeliť. Týka sa čiernych ľudí v Európe, Rómov, kohokoľvek, kto vyzerá inak. Je to niečo, čo je spojené uh, uh, s s tými strašnými e, realitami obdobia medzi e, dvoma svetovými vojnami a druhou svetovou vojnou. Je to niečo, čo je stále medzi nami. Ďakujem, pán Mak. A ďakujem pekne. Nemecko má súbor integrovaných opatrení a, a e, socioekonomická stratégia pre boj proti chudobe. To sme veľmi kritizovali, keď sa tam vôbec nespomínali osobitne Rómovia, sú národnými občanmi po stáročia v našej krajine, prečo sa majú stigmatizovať ako skupina ľudí, ktorí majú byť integrovaní. Takže v prvom rade takéto uh, e, kritiky sme sa venovali, urobili sme tu veľký pokrok v oblasti boja proti antiziganizmu. A uh, e, nepozeráme sa len na Rómov, ale na spoločnosť Vidíme, že e, vždy e, tu e, bola jednoducho tvrdohlavosť Rómov, trvali na svojom uznaní, trvali napríklad aj na uznaní holokaustu, napokon sa to podarilo. Často sa hovorí, toto spadá do pôsobnosti tejto časti vlády, toto pod tej. A nie je tu vôľa pozrieť sa na to celistvo, a my sme preto v kontakte s vládou, aby sme zabezpečili, aby Nemecko prevzalo vedúcu úlohu e, počas svojho predsedníctva v roku 2020 to sa nám podarí, keď budeme konať spoločne. Prečo je tu taká silná miera anticiganizmu e, všade v spoločnostiach? Prečo tu nie sú žiadne reakcie? Je tu sociálna akceptovanosť tohto? My všetci tu zohrávame veľkú úlohu, nemôžeme to vnímať ako otázku pre ministerstva a odborné projekty. Potrebujeme tú politickú vôľu, nový diskurs, ktorý sa nebude pozerať e, e, na jednotlivé odvetvia, ale na celú spoločnosť. Som rád, že sme vytvorili konsenzus medzi demokratickými stranami, aby sme presunuli e, paradigmu a sankcionovali anticiganizmus a vytvorili e, tento výbor, ktorý sa tomu venuje. Ja som diskutovala s mnohými ľuďmi e, všade e, v Európe, ale a teda viem, že je čoraz viac Rómov v národných parlamentoch, takže je veľmi dobré. A dúfam, že to bude v budúcnosti platiť aj pre Brusel. Pán Hammerberg, aby sme mohli uzavrieť tento panel. Posledný rečník. Ďakujem pekne. Súhlasím s tým, čo bolo povedané. Je ešte stále veľmi málo rómskych eh, poslancov, sú pod Eh, reprezentovaní v porovnaní s váhou ich populácie v jednotlivých krajinách. Jedna dôležitá vec, eh, zmena, ku ktorej dochádza tu v Bruseli. Dostali sme sa zo situácie, eh, kedy sme si všimli problémy v oblasti ubytovania, vzdelávania, školstva, zamestnanosti. Vnímali sme ich iba ako sociálny problém a ale to, čo tu sa tak veľmi dobre odrazilo na tomto zasadnutí, je, že teraz sa e, sústreďujeme aj na anticiganizmus ako pre pôvodnú príčinu týchto problémov. A preto potrebujeme začať s efektívnejšími informáciami a vzdelávaním ľudí, o čom tu hovoríme, rómska kultúra, rómske práva. To je jeden z záverov, dúfam, aj tejto konferencie. A pokiaľ ide o kroky proti antisemitizmu, treba ich porovnať eh, s krokmi eh, pre boj proti anticiganizmu. Rómska populácia bola tak utláčaná, zatláčaná, že bolo pre nich veľmi ťažké zorganizovať sa ako, veľkú komunitu, ako veľká komunita. Nedostatok pochopenia e, vyplýva e, z e, vlastne postoja väčšinovej spoločnosti. A keď ľudia hovoria o probléme Rómov alebo Cigánov, tak by sme mali rozmýšľať, kto je tu ten problém vlastne. Nie je to reakcia na Rómov. V tomto, áno, samozrejme na strane Rómov sú tu problémy, áno, ale hlavným problémom je reakcia gadžovskej väčšinovej populácie. Ďakujem veľmi pekne, veľmi e, silné ukončenie prvého panelu. Teraz prejdeme k, e, k zmene rečníkov tu e, na pódiu. Zatiaľ, ak sa chcete prihlásiť do diskusie, poviem vám, že sa môžete do nej prihlásiť tým, že vyplníte tie modré papieriky. E, pani Pastuchová Českej e, republiky e, budete prvou rečníčkou v rámci druhého panelu. Ja viem, že je štvrtok popoludní, takže nechcem uh, robiť dlhšie ako do 18. hodiny, 18. 18. Ja chápem, že ľudia sa potrebujú trošku aj e, ponaťahovať a je veľmi ťažké nájsť miesto, kde sa dá zákonne fajčiť v tejto budove. Takže nie je to môjim zvykom, ale nechám ľudí jednoducho postupne prichádzať. Začnem s druhým panelom, ktorý rieši posilnenie stratégie e, rómskej a boj proti anticiganizmu. Začnem so svojimi poznámkami v druhej časti medziparlamentného výboru a nášho zasadnutia budeme hovoriť o prípadných riešeniach, čo by bolo fajn, aby sme posilnili stratégie a bojovali proti anticigánstvu, tak ako to žiada Európsky parlament vo svojom uznesení, ktoré bolo prijaté pred rokom. E, po tomto uznesení výbor LIBE e, má komisiu, ktorá študuje túto tému a chce získať odborné rady, ktoré budú potom vstupom do budúcich prác. Prezentácia predbežných preliminárnych zistení štúdie, ktorá bude zverejnená ešte neskôr tohto roku, nám poslúžia ako úvod do druhého panelu a do pokračovania našich diskusí, ale skôr ako dám slovo ďalším rečníkom, dovolte pripomenúť, ako to bude zorganizované, asi to už viete, takže už máme viacero modrých tlačiv vypísaných ako prihlášok do diskusie. Ak sa chcete vyjadriť, tak vyplňte modrý formulár, to je pre kolegov z národných parlamentov kolegovia z Európskeho parlamentu, tí to vedia veľmi dobre. Jednoducho mi ukážete, že chcete hovoriť, dám vás na zoznam rečníkov a opäť budeme striedať Národný parlament, Európsky parlament. Takto rečníkov. A to bude závisieť od toho, aký dlhý je ten zoznam, ale na začiatku diskusie vám poviem, koľko minút každý z vás dostane, e, majúc na pamäti, že 18. hodina je 18. hodina. A teraz vám predstavím pani Linu Fosiliute, to je naozaj ťažké v tomto parlamente fosíliu. Teda dúfam, že som to správne povedala. Je výskumná pracovnička v Centra pre európske politické štúdie SEPS, veľmi známa e, organizácia v Bruseli. Je jednou z autoriek štúdie, ktorú parlament zadal e, a ktorú som už spomenula. Pane Foršilujte, viete, ako to funguje? Máte 10 minút na váš úvod. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Bude mať PowerPointovú prezentáciu, hovorí pani Vosiliute, takže poprosím, aby mi to tu niekto premietal. Dobre, o jednu prísvitku dozadu. Dobre, takže predovšetkým by som sa chcela poďakovať za to, že ste nás zavolali a že ste požiadali o vypracovanie tejto štúdie. Ďakujem aj DG Ample e, za to, že sa dnes o nás postarali. Takže e, v podstate sú to také predbežné zistenia tejto štúdie z tej počiatočnej fáze. Ako vidíte, e, čo sa týka harmonogramu štúdie, máme čas do novembra uzavrie túto štúdiu. Bola to multidisciplinárna aktivita a zahrnuli sme mnohých autorov a národných expertov e, pri príprave tejto štúdie. Týka sa to viacerých členských štátov zistíme, aké sú skúsenosti na národnej úrovni a robili sme interviu s národnými ministerstvami ako aj s zastupcami občanskej spoločnosti, aby sme zistili, čo sa doteraz spravilo a čo potrebné ešte spraviť v budúcnosti. Takže, ako vidíte, tu je mechanizmus oslabenia právomoci Momentálne sme sa exkluzívne zamerali iba na hospodárske vylúčenie exkluziu. Upozornil sa na to už v predchádzajúcem paneli, ako môže rómske obyvateľstvo, ako môžu Rómovia umierať o 17 rokov skôr ako zvyšok obyvateľstva. Ako je to možné, že domácnosti Rómov nemajú e, vodu, hygienické zariadenia a všetky základné služby, ktoré má obyvateľstvo ako také. A vidíme, že táto aktuálna situácia vyplýva zo slabého politického zastúpenia, to už tu takisto zaznelo, z anticiganizmu a inštitucionálnej diskriminácie. Takže napriek tomu, že 90 miliard eur bolo vyčlenených na tie najvyčlenenejšie komunity v Európe v stratégie Európa do roku 2020. Ešte stále je vidieť, že tie pozitívne výsledky sú veľmi, veľmi malé. V niektorých prípadoch dokonca zaznamenávame kroky vzad, čo sa týka nenávistných rečí a trestných činov nabádania k nenávisti. Podľa nás toto sú tie medzery, ktoré tu ešte ostávajú a e, vedú k tomu, že sa akceptuje takýto rasizmus a je potrebné popasovať sa s týmito spoločenskými výzvami. Takže keď sa pozrieme do budúcna, ako posilniť stratégie inklúzie Rómov, ako bojovať proti anticigánstvu, tu sú také hlavné stavebné kamene, 5 bodov do budúcna. Poprvé rovnosť a nediskriminácia. Potrebujeme dobrý systém správy a riadenia, ktorý bude so všetkými občanmi zaobchádzať ako so seberovnými bez ohľadu na ich etnický pôvod. Po druhé, musíme budovať dôveru to môže byť úloha e, výborov alebo komisí pre hľadanie pravdy a zmierenia, tak ako sa tu hovorí, keď sa uznajú historicky zakorenené nespravodlivosti a ak sa rieši otázka rómskeho obyvateľstva. Po tretie, právny štát. To je výzva, pretože inštitúciálne formy diskriminácie poškodzujú nielen rómskemu obyvateľstvu, ale pomaly e, likvidujú demokratické procesy, e, E, trestnoprávnu zodpovednosť. Ako je možné, že prokuratúra nemôže stíhať a odsudzovať e, ľudí za nenávisné prejavy. Čiže to je potrebné riešiť. A to je v podstate v centre vzájomnej dôvery a tá je predpokladom toho, aby právny štát, základné ľudské práva a demokracia sa rovnako uplatňovali všade v EÚ. E, je to práca Európskeho parlamentu, okrem iného. Štvrtá oblasť e, občianská politická participácia Rómov. Boli prijaté mnohé opatrenia pre Rómov, ale neboli robené s Rómami alebo Rómami ako takými. A tu sú stratégie na posilnenie a e, reprezentáciu Rómov Rómami. To musíme posunúť na popredné miesto a brať to vážne. A piatý aspekt. Zohľadnili sme miestne plány inklúzie Rómov, začlenie Rómov do e, spoločenstva. Musíme prijať holistický prístup a musíme bojovať proti hlavným prekážkam, ktorým Rómova čelia na miestnej úrovni. Takže prečo hovoríme o právnom štáte a problémoch, ktoré máme v tejto oblasti. Momentálne EÚ je najbohatším kontinentom zároveň má najpokrokovejší právny systém a keď chýbajú nástroje na podchytenie systémovej inštitucionálnej porušovaní základných ľudských práv Rómov, tu pretrvávajú. Starostovia a primátori hovoria, že e, prejavy nenavisti za ne nemožno nikoho zažalovať a vnímame stále viac, po, pociťujeme stále viac takýchto nenávistných prejavov. Takže e, čo môže spraviť e, mechanizmus správneho štátu EÚ môže podchytiť opakované nedodržiavanie a dať dohromady systémové zneužívanie a posunúť to na medzinárodnú úroveň. Takisto môže posilniť mechanizmus monitorovania, financovania, hodnotenia, tak aby tie finančné prostriedky boli mieniané v súlade so základnými ľudskými právami a právnym štátom. Už sa o tom diskutuje, ale mohli by sme to ešte posilniť. Vidíme, ako systémové nedodržiavanie medzinárodných a regionálnych e, orgánov momentálne vyzerá a už teraz v následných aktivitách a cez mechanizmy implementácie môžeme vyplniť tieto medzery. To znamená, takéto opakované porušovanie základných ľudských práv Rómov v budúcnosti nebude realitou v EÚ. Keď hovoríme o procese pravdy a zmierenia v EÚ, nie je jasné v tom, čo sa dialo s cigánskymi komunitami. Čiže poprvé je potrebné sa obrátiť na rómske spoločenstvo a hovoriť im nielen im, ale aj verejnosti ako takými, čo sa v minulosti udialo s rómskym obyvateľstvom. Po druhé, e, obete e, je potrebné e, riešiť a zabezpečiť e, nápravu, potrestanie zločinov a potom aj e, reparácie, či už súdne alebo finančné. A musíme budovať dôveru, dôveru cez komisie pravdy a zmierenia a existujú rôzne spôsoby, ako sa to dá robiť. Jedným zo spôsobov bol napríklad ten, že Európsky parlament by mohol vytvoriť svoj vlastný vyšetrovací výbor. Druhý spôsob by mohol byť takým, že sa povedie dialog na vysokej úrovni. Eh, na úrovni komisie ešte stále diskutujeme o tom, akú podobu by tento proces mohol mať, ale určite možností je veľa a potenciál skúsenosti Švédska a Nemecka, to sú len príklady, e, ktorými sa môžu riadiť iné členské štáty, pretože zdá sa, že v týchto štátoch je, to funguje, že sa znižuje v podstate tá miera akceptácie anticigánstva. A potom participácia Rómov Niektoré štruktúry pre participáciu Rómov v EU rámci už boli vytvorené, ale občianská spoločnosť Rómov by mohla zohrávať lepšiu úlohu, silnejšiu úlohu pri monitorovaní a dohľade nad e, návrhom, financovaním a implementáciou aktivít na miestnej úrovni. Rómske organizácie, pre všetkým tie malé, nemali možnosť e, prístupu k väčším štrukturálnym fondom. Možno by sme si to mali premyslieť na novo a mm, vytvoriť nejaké fondy na takej menšej úrovni pre iniciatívy na miestnej úrovni, vedenie Rómov, e, líderstvo, boj proti chudobe a podobné témy. Čiže to boli tak stručne naše zistenia, ale záverečná správa bude zverejnená koncom novembra. A ak máte nejaké pripomienky alebo otázky, rada neodpoviem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne odpovede na otázky prídu na záver, v tom záverečnom kole. Ďalším rečníkom je Claude Kahn z kancelárie vysokého predstaviteľa pre ľudské práva z OSN a pán Kahn predstaví poučenia z implementácie EU rámca pre Rómov v snahe nájsť efektívnejšie opatrenia po roku 2020. Takisto máte 10 minút na vašu prezentáciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, ďakujem za vašu prítomnosť. Rád by som povedal, že to, čo odznelo v tomto paneli, e, odobrujem i ja mnohé. A dôležité je pozdvihnúť hlas a povedať, že tu naozaj sa rozvíja konsenzus v tejto komunite. Ja sa proste pridávam. Stručne, čo sa týka e, vyhodnotenia v polovici obdobia, máme tie isté údaje, čo vy a konkrétne tie prvé porovnávacie údaje, ktoré prišli medzi rokmi 2011-2016 e, ako prvý súbor e, rómskych politík fungoval. A naše závery zo strany FRA sú, že niektoré členské štáty a v niektorých oblastiach sa pozitívne eh, pozoroval pozitívny vývoj. A čo sa týka umiestňovania detí do predškolských zariadení, tam tiež vidíme pozitívny trend aj v ďalších oblastiach, ale pozorujeme aj negatívny vývoj, ktorý je veľmi problematický a ten sa hlavne týka segregácie. Segregácia sa zhoršuje vo väčšine členských štátov EÚ od roku 2011. Za obdobie 2011 a 2016 sa to tak vyvíjalo, to naozaj je znepokojujúce, ale nie je to neočakávané. Práve naopak, očakával. Videli sme, že keď sa Rómovia budú snažiť e, sa včleniť do spoločnosti a zabrať miesto, čo sa týka vzdelávania, zdravotníctva a podobne, bude tu istý protitlak zo strany väčšinovej spoločnosti. A práve preto sme začlenili do našich odporúčaní v oktobri pre komisiu, že podľa nášho názoru je veľmi dôležité mať stratégie, ktoré by nadvezovali na to, čo sa bude deť po roku 2020 v rámci súčasného rámca únie a zdá sa, že existuje dynamika v tomto zmysle pozitívna, ale treba jasne povedať, že by sme naozaj mali vyhodnotiť tento nový rámec pre Romov, novú politiku rómskeho začlenovania a integrácie a treba e, sa sústrediť na nesegregáciu, na desegregovanie. A to súvisí s bojom proti anticiganizmu. Myslíme si, že treba venovať zvýšenú pozornosť na základe týchto údajov aj Rómom v viacročnom finančnom rámci VFR. Máme tu návrh komisie z júna. Niektoré veci sú tam dobré v rozpočte, inde zase boli tlaky, aby sa zoškrtalo. Poviem to otvorene, verejne, že to, čo bolo zaradené do návrhu komisie, nie je také, ako to je v súčasnom programovacom období a myslím si, že to nie je správne, že by sme mali zintenzívniť boj proti segregácii a anticiganizmu, že by sme mali dôraz e, položiť na nariadenia, na právne normy a členské štáty by mali vytvoriť dáta, aby sme mohli zhodnotiť, ako sa ľudia začlenujú do spoločnosti. A toto sa ešte nedeje. Možno v nasledujúcich mesiacoch e, by sme mohli žiadať, aby to tam v znení textu bolo výraznejšie vyjadrené. Toľko z prvej oblasti. Druhá oblasť. Chceme, aby vznikli e, komisie pre pravdu a zmierenie. Naozaj nám na tom veľmi záleží. Či sú to Sintiovia, v Romovia v Nemecku alebo e, ďalšie etnika v rámci Rómov. Je to veľmi dobrý mechanizmus, na základe ktorého sa dá bojovať s hlboko zakorenenými predsudkami a nedorozumeniami nepochopenie zo strany väčšinovej spoločnosti, aká, ako história podporovala exkluziu a máme príklady zo Švédska, z Norska a z ďalších krajín sveta, a ktoré hovoria, že je to správny krok takto sa vysporiadať e, vo, verejne s e, problémom segregácie. E, uznesenie Európskeho parlamentu odporúča komisie zmierenia a pravdy na národnej aj na európskej úrovni a nasledujúcich 12 mesiacov bude dôležitých na to, aby e, sa dynamika v tvorbe týchto komisí udržala. Myslím si, že členské štáty by mohli byť na tom lepšie a ak e, dospieme k európskemu konsenzu, mohli by sme sa tak o rok dopracovať aj k únijnej komisii pre pravdu a zmierenie. Veľa vecí, ktoré som chcel povedať, tu už v podstate odzneli, takže sa sústredím na iné e, veci. Prezentácia komisie na zasadnutí Rady Európy tento týždeň. E, počuli sme tam, že 80 e, ľudí, ktorí boli vyhostení z EÚ do Srbska, sú Romovia. A niektoré hlasy hovoria, že to je len náhoda, že to právne e, sa takto jednoducho udialo, ale ja si nemyslím, že tieto údaje sú, tieto odôvodnenia sú odôvodniteľné. Legitímne. Ak niekoho odsunieme zo spoločnosti a vy e, expedujeme ho, tak povediať, do inej krajiny, neunínej, tak potom nemôžeme hovoriť o sociálnej inklúzii, o začlenovaní, o integrovaní tých, ktorí prišli. Keďže vieme, aké to boli prípady, toto vyhostenie z Francúzska do Srbska, to neboli ľudia, ktorí jednoducho prišli. Prišli do západnej Európy, ale už dlhé obdobia žili, napríklad v Nemecku, Taliansku, Rakúsku, alebo spomeňme Kosovo. Je to naozaj veľmi e, zničujúci úder pre rodinu. Je to aj zlý signál, podkopávací signál pre krajiny, ktoré sú kandidátmi na vstup. My im hovoríme, tu máte peniaze, naše krajiny nezvládajú tieto problematické osoby. Vy ich zvládnite, vy sa s nimi vysporiadajte. Takže na jednej strane kandidátske krajiny sa dozvedajú, integrujte Rómov a majú financovanie na to. Na druhej strane sa dozvedajú, nie je možné integrovať týchto ľudí. My to nezvládneme tu na západe, nech sa páči, tu ich máte. Ale mal by zaznieť európsky hlas, ktorý by e, tvrdil, vyhosťovanie nefunguje, vyhosťovanie nie je cestou. Treba urobiť iný súbor politik a nie takých, ktorí presvajú ľudí z krajiny do krajiny. Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, eh, v Slovensku, v Moldave nad, nad Bodvou v roku 2014 bola policajná razia. 60 policajtov sa vrútilo do osady, kde sa udiali významné porušenia ľudských práv. Potom sa konalo vyšetrovanie, ktoré trvalo dva roky, potom sa uzavrelo tak, že žiadny policajt nebol obvinený zo žiadneho trestného činu a od minulého roku začínajú byť romovia obviňovaní z rozličných e, trestných činov a zločinov, ktoré vraj vtedy spáchali. Toto je jednoducho niečo, čo sa dotýka mnohých našich obáv. Od rasovej diskriminácie po to, že policia neberie na zodpovednosť svoje vlastné činy, po e, sociálny priestor, občianský priestor, po, e, ďalej trestanie ľudí za to, že obhajujú svoje ľudské práva. Jednoducho viaceré oblasti sa tu stretávajú. Je to veľmi znepokojujúce a treba pochopiť, že nesmú sa prenasledovať ľudia za to, že boli odvážni, za to, že boli statoční a postavili sa za svoje práva. Je čas, aby Česká a Slovenská republika uznali, že nutili rómske a iné ženy k sterilizácii, k nutenej sterilizácii. Je to známe od roku 2000, je to na programe aj OSN. Od roku 1977 boli takéto prípady v Československu zdokumentované. A to je posledná vec, o ktorej budem dnes hovoriť. Končím je to zvláštne, keď e, prídu rečníci z iných inštitúcií, ako sú európske inštitúcie, ktorí poukážu na problémy v členských štátoch. A tí, ktorí prišli z týchto členských štátov, skôr hovoria všeobecne a vyhýbajú sa týmto palčivým, e, týmto horúcim gaštanom, palčivým problémom. Ďalšou rečničkou pani Jelena Jovanovič. Hovorí sa, že je hlas občian, hlasom občianskej spoločnosti. To tu mám tak napísané. Naozaj, teda to je niečo, musím povedať. A občianská spoločnosť skutočne má priestor aj v tomto paneli. Vy ste zohrali dôležitú úlohu pri integrácii Rómov. Zastupujete sieť Ergo a chcete nám povedať o osvedčenej praxi, osvedčených praktikách zo pohľadu NGO, e, z pohľady mimo vládky, tak nech sa páči. Máte 10 minút na uvedenie vašej problematiky. Veľmi pekne ďakujem. Hneď e, na začiatku chcem povedať, že je mi veľmi ľúto, že nemohol prísť riaditeľ siete Ergo. Je to pani Gabriela Krabanová a v súčasnosti je na misii v Ukrajine. Takže si podľa toho možno predstaviť, že podporujeme aj Rómov na Ukrajine, ktorí sú vystavení násiliu a rasovej, rasovej nenávisti. Takisto rómske ženy tam majú ťažký život. Ja e, chcem hovoriť nielen o mojej organizácii, ale pozdvihnúť aj mnohých ďalších aktérov občianskej spoločnosti, spomenúť ich tu a pochváliť spolupracujeme s nimi. Sme veľmi opatrní pri používaní e, pojmu e, osvedčená prax. Takže úprimne poviem, že neveríme, že sme tí najlepší, ale budem hovoriť o troch iniciatívach, o ktorých si myslíme, e, že je to sľubné, že sú to sľubné praktiky a máme už aj určité výsledky. A bude to mať určite aj dopad tieto iniciatívy ďalej. Boj proti anticiganstvu je niečo, čím sa zaoberáme mnohé roky. V našej prezentácii by som vám rada povedala niečo o e, potrebách definovania medzier pri inštitucionálnych reakciách občianskej spoločnosti pri boji proti anticiganizmu na národnej úrovni. A keď hovorím národná úroveň, hovorím aj to, že pracujeme s občianskou spoločnosťou e, v iných členských štátoch EÚ a dokonca aj v regióne Západného Balkánu. A chcem vám povedať, aj o veľkých medzerách, ktoré identifikovali aktéry občianskej spoločnosti konkrétnych a potom e, si dovolím vám dať niekoľko odporúčaní, ktoré vychádzajú z náš, nášho poznania občianskej spoločnosti. Kým sa presuniem k obsahu, e, chcem vám povedať, odkiaľ pochádzajú tieto informácie Jedna, jeden je projekt, ktorý sa nazýva Spoločná iniciatíva Romova občianskej spoločnosti na Západnom Balkáne a v Turecku. E, Európska komisia a mimovládka z Albánska, ktorá je členom ERGO, to robia spolu. Sedem koalícií z, obč- e, z rómskych občianských spoločností a Turecka sa zapojilo do tejto iniciatívy. Ďalšia iniciatíva ktorú chcem spomenúť. Je to dlhý názov, ale ak si vygooglujete Rona Civil Monitoring, tak nájdete informácie um, online. Tento projekt bol iniciovaný Európskym parlamentom. Je to pilotný projekt a riadi ho DG Justice Európskej komisie a koordinuje ho Center for Policies. Uh, Európskej univerzity v Budapešti, z Centru Stredoeurópskej, a spolupracuje sa tu na výmene názorov medzi 90 organizáciami občianskej spoločnosti a odborníkmi z 27 členských štátov EÚ. Je bežné pre tieto iniciatívy je pre nich spoločné, že občianske spoločnosti, ktoré ich vykonávajú, že sa zaoberajú anticigánstvom a bojom proti anticigánstvu. Je to projekt Arpad Boď. A tretia iniciatíva e, je nie ani tak projekt, je to neformálnejšie, e, neformálnejšia aktivita. Hovorí sa často, že treba budovať koalície na európskej úrovni. A ten boj proti anticigánstvu E, dal vzniknúť alianciám, ktoré sieť e, Ergo, Sintiovia a ďalší európsky aktéry, je tu aj organizácia, ktorá má základňu v Bruseli, e, zoskupili sa a súvisí to s dokumentom o anti Eh, cigánstve, pretože členovia tejto koalície si uvedomili, že treba eh, vypracovať definíciu anticigánstva, aby sme mu lepšie rozumeli. A zároveň treba šíriť osvetu a vzbudiť informovanosť alebo vy, eh, zvýšiť informovanosť o tomto jave. Je to dôležité preto, lebo tento dokument podporili stovky aktérov občianskej spoločnosti, ktorí pochopili, že je najvyšší čas eh, obohatiť eh, náš pohľad o perspektívu rôznych aktérov, ktorí chápu problém po svojom. Väčšinou eh, berieme len problém z perspektívy majority a vnímame cigánov ako cigánov. Preto sú tieto iné perspektívy dôležité. Identifikovali sme niektoré medzery, Prvá historická prítomnosť anticiganstva bola uznaná rôznymi e, aktérmi, niektorými meny, medziinstitucionálnymi aktérmi, ale mnohí z nich nechápu e, anticiganstvo, nerozumejú tomu, čo to je. Navyše, e, veľké medzery boli identifikované nielen pri pochopení tohto javu a jeho identifikovaní v praxi, ale aj bola odhalená nedostatok inštitucionálnej štruktúry, nedostatok kapacít a výkonu pri boji s anticiganizmom. Tieto problémy navzájom súvisia. Ak relevantní aktéry nechápu, o čom je anticiganizmus, ak ho nerozoznajú, tento jav v praxi, ako by ho mohli bojovať a ako by mohli obhajovať eh, špecifické stanoviska Rómov. Ďalej, ďalšia medzera, ďalšie, čo chýba, je v legislatíve. E, anticiganizmus nie je zadefinovaný a spomenutý, takže nedajú sa stanoviť ukazovatele a zamerať finančné prostriedky, finančné toky na boj z anticiganizmu. A čo sa týka e, explicitného spomenutia anticiganizmu, ak toto nefunguje, tak potom inštitúcie nevedia monitorovať a vyhodnocovať, či sa deje E, niečo pri boji e, s anticiganizmom na úrovni štátnych politik. Napokon by som chcela povedať, že je dôležité pochopiť rozličné rozmery anticiganizmu. E, jedna, jedna z najväčších víziev spočíva v tom, že musíme hovoriť aj o inštitucionálnom anticiganizme. Polícia umožňuje anticiganizmus, pretože nereaguje náležite na prípady násilia v rómskej komunite alebo dokonca sama polícia pácha protiromské činy. Pochopili sme, až doteraz sme e, v rozličných oblastiach, vo vzdelávaní, v ubytovávaní, v médiách, v politickom narratíve identifikovali anticiganizmus a e, za vyše 70 rokov 17 rokov od, a aj od, od konca druhej svetovej vojny anticiganizmus sa prejavil v nenavistných činoch voči Rómom a iných skupinách, ktorí sa vnímajú ako cigáni. A e, nedostanú sa do správ občianskej spoločnosti, majú síce rasistický charakter, ale často sa ignorujú a neuzná sa, že tu ide tiež o anti ciganizmus, zločiny z nenávisti, nenávisné prejavy voči Sintiom, cintiom, Rómom a iným etnickým skupinám, ktorí vyzerajú ako cigáni, je bežn, takýto postoj je bežný vo väčšinovej spoločnosti. Identifikovali sme teda tieto nedostatky a medzery. Na základe nich sme vypracovali odporúčania, ktoré by sme, o ktoré by sme sa chceli s vami dnes podeliť. Niektoré sa zameriavajú na inštitúcie Európskej únie, iné skôr na národnú úroveň národných aktérov. Veríme, že je e, zásadne dôležité začleniť anticiganizmus do rámca po roku 2020 v Európskej únii, pretože sú v tomto rámci opatrenia, ktoré sú namierané proti anticiganizmu. Ďalej tu máme horizontálnu prioritu, do ktorej treba začleniť anticiganizmus sieť Ergo, alianciu e, boja proti anticiganizmu. Máme tu komisie pravdy a zmierenia na národnej úrovni a na unijnej úrovni, ktoré sa odporúčajú. A napokon práca na unijnej úrovni ide tým správnym smerom, ale e, zatiaľ nenaplnila svoj zmysel, ak národné orgány si nevezmú veci za vlastné a nezačnú tiež bojovať proti anticiganizmu, tak potom veľké regióny a členské štáty riskujú, že vôbec si nevšimnú anticiganizmus ako špecifickú formu rasizmu a na to navrhnevujeme na riešenie niekoľko ciest. Poprvé, prioritizovanie e, rozoznávania anticiganizmu v strategických dokumentoch zameraných na Rómov a e, treba sa vysporiadavať s týmto javom keď sa spozoruje. Ďalej, e, e, zintenzívňovanie napríklad akčných plánov proti rasizmu v zmysle anticiganizmu a boja proti nemu. Ďalej, všetci chápame, chápeme a dúfame, že páchanie e, trestných činov Boj proti anticiganizmu totiž to nemus- nemôže zostať na papieri, aby sa prestali páchať trestné činy. Musíme e, prikročiť k činom a ďalej zodpovednosť inštitúcií musí byť e, monitorovaná, zaznamenávaná, musia byť hlásenia aktivít a činov, e, ktoré sa udeli voči anticiganizmu alebo v rámci boja voči anticiganizmu a toto sa nedeje. Inštitúcie by mali pripraviť e, dokument o právach ľudí, ktoré sa porušujú každodenne a o príslušných inštitúciách a štátoch, ktoré musia umožniť podmienky pre tých, ktorí zažívajú anticiganizmus, aby sa mohli dostať k spravodlivosti, postaviť pred tvár spravodlivosti a páchatelia, eh, aby boli postavení pred spravodlivosť. Budeme eh, spolupracovať naďalej v zložitej politickej situácii v boji proti anticiganizmu a budeme sa snažiť prispievať k vybudovaniu spoločnosti, ktorej nebude rasizmus. Ďakujem. Ďakujem. Bolo mi povedané, že aj Európsky parlament spolupracuje s CEPOLom, ktorý trénuje policajné síly v Európe, aby sa súčasťou týchto tréningov stal boj proti inštitucionálnemu anticiganizmu. Teraz eh, dvaja členovia národných parlamentov, pani Katarín Dimitriu Toma, senátorka z Rumunska a Pán Veluško Kačasi, člen chorvátskeho parlamentu. Najprv pani Toma, potom pán Kačalsi. si. Máte približne 8 e, minút. Ďakujem pekne. Je pre mňa čest, že tu môžem byť. Vážená pani predsednička, dámy a páni, je pre mňa e, cťou e, vyjadriť sa v takto dôležitej diskusii e, v téme, ktorej sa už toľkokrát venovala pozornosť. Ide o zmenu definície inklúzie Rómov v Európe 650 e, e, rokov trvá tento proces. Mnohé členské štáty s ním majú skúsenosti. E, stratégia pre Rómov Rumunska nezaznamenala potrebné výsledky, dokonca sa zhoršila situácia čo vedlo k sociálnej vyčlenenosti a to viedlo k masívnej migrácii do západných krajín ehm, Rom, ktorí sa snažili o prežitie. Anticiganizmus ehm, ehm, si postupne hľadá svoju cestu do oficiálnych dokumentov ako horizontálna transverzálna politika v boji proti sociálnej diskriminácii Organizácia, ktorej som tajomníkom, e, sa snaží o vlastne sa zaoberáme práve týmto, aby do všetkých nelegislatívnych dokumentov e, sa e, tieto pojmy dostávali. Organizujeme aj okrúhle stoly s Rómami, inštitúciami. Potrebujeme tú novú vyváženosť, prístup k otázkam inklúzie za pomoci koherentných e, opatrení. Legislatívne úpravy sa týkajú e, súvisia aj teda s historickým charakterom diskriminácie e, Rómov. Potrebujeme vlastne opatrenia na mieru v oblasti boja proti anticiganizmu, európske e, e politiky e, sa musia venovať e, tomu, čo vlastne tu už historicky poznáme v našich členských štátoch v oblasti anticiganizmu. Potrebujeme politiky, ktoré by boli cielené na potreby Rómov, venovali by sa kolektívnej zodpovednosti. Eh, rómske eh, líderstvo treba podporovať, eh, podporovať konkurencieschopnosť Rómov. Je to menšina schopná stať sa dôležitým partnerom v spoločnosti. Situácia, ktorú zažívame v niektorých európskych krajinách, imigrácia, emigrácia, extrateritorialita, marginalita, toto všetko e, e, zažívajú e, Rómovia, treba všetko to začleniť do verejnej politiky pre Rómov. Členské štáty by mali vytvoriť legislatívu a politiky pre boj proti anticiganizmu a sociálnej diskriminácii v rámci sociálnych dohôd medzi spoločnosťou a rómskou populáciou. Eh, takéto zmluvy by eh, sa mali týkať aj vzájomných obmedzení, aj práv, eh, sociálnu rovnosť pre romskú populáciu by mali ako cieľ ponúkať. Takisto sú potrebné protirasistické kampanie, obzvlášť pokiaľ ide o romské matky a deti. Mali by to byť súčasťou európskeho integračného rámca Rumunsko podporuje vyvinutie testovacieho laboratória pre zákony a, opatrenia, e, verejné opatrenia pre boj proti anticiganizmu, ktoré by vychádzali z najlepších e, vlastne výskum, e, výsledkov výskumnej práce a skúseností členských štátov aj Združení Rómov. Musíme si uvedomiť, že otázka inklúzie Rómov nie je len národným problémom, ale celoeurópskym. A to si vyžaduje európske riešenie. Chcel by som zdôrazniť e, skutočnosť, že boj za ľudskú dôstojnosť proti diskriminácii a anticiganizmu je súčasťou e, rumunských priorit. Preto e, vás rád pozývam na to, aby ste pridali k nám k diskusii E, na túto tému počas e, teda rumúnskeho predsedníctva a e, rady v budúcnosti. Ďakujem. Slovo má pán Kačtazi. Chcel som len ukázať, ako asi vyzerá prvý školský deň pre rómske dieťa. Dámy a páni, ďakujem za príležitosť eh, vystúpiť na tejto konferencii a prispieť do tejto diskusii eh, o eh, rómskej inklúzii Pôsobím v Chorvátsku, momentálne som e, e, už tretie volebné obdobie v parlamente a zastupujem e, menšiny. Nemal som veľa príležitostí zúčastniť sa eh, vašich zasadnutí, nemám informácie o tom a v zásade som sa sústredil na pozíciu eh, rómskych eh, obyvateľov Chorvátska. Tiež pracujem na miestnej úrovni v Chorvátsku a v zásade spolupracujem s udružením Káli Sara, ktoré zastupuje Rómov, rómske rady a je miestom, ktoré zjednocuje rómsku komunitu v Chorvátsku. Našou témou sú stratégie pre inkluziu Rómov a ja musím povedať, že som nespokojný e, so stavom implementácie týchto, aj keď dokumenty sú vynikajúce, výborne detekujú problémy, ktorým Rómovia čelia. Čo nám chýba je implementácia a zodpovednosť inštitúcií Môžeme prijímať rámcové dokumenty a stratégie, to je ľahké. Čo musíme mať na mysli je spôsob, ako eh, ministerstva fungujú, ako miestne samozprávy eh, fungujú v súlade s národnou legislatívou. Čo sa snažím eh, momentálne dokázať, je transponovať tieto strategické dokumenty do nášho národného právneho rámca. Aktuálna vláda Chorvátskej republiky e, vypracovala svoju národnú stratégiu a operačné programy e, chorvátskej vlády. Je to dobrý, dobrá cesta vpred. Niečo, čo môžeme použiť ako príklad, ale proces implementácie nie je dostatočne rýchly a efektívny. Keď hovoríme o implementácii, musím eh, tu spomenúť, že v Chorvátsku sme nemali základné údaje o Rómoch, nemali sme štatistické údaje o štyroch prírodných oblastiach týkajúcich sa Rómov, vzdelávaní, za zamestnanosti, zdraví, bývaní. Roky sme vykonávali opatrenia bez takýchto základných eh, údajov. Som presvedčený, že niečo podobné sa deje aj v ostatných členských štátoch. Veľmi často sa ľudia sústredujú na európske projekty, ktoré e, vykonávajú mimovládne organizácie, ktoré dostatočne nezahrňajú Rómov, niekedy spolupracujú s miestnymi e, samozprávami, s tým nie sme tiež spokojní. Čo by som tu chcel zdôrazniť je, že e, európske projekty uznávajú e, problémy, ktorým ľudia čelia ale ciele projektov nie sú v súlade s extrémne zložitou situáciou, v ktorej e, Romovia žijú. Myslím, že aspoň časť projektov EÚ by sa mala sústrediť na problémy Romov v reálnom živote a mali by mať osobitné postavenie a mechanizmy monitorovania v porovnaní s inými Chcem povedať, e, že e, väčšinou tu ide o e, také soft projekty, vychádzajúce z neformálneho a formálneho školenia a vzdelávania, ktoré len veľmi zriedka kedy vedú k začleneniu na trh práce. Rómska komunita v Chorvátsku by si želala viac pozornosti Eh, pre inklúziu Rómov, eh, infraštruktúrne projekty a programy priamej pomoci eh, pre jednotlivcov. Obzvlášť no, mladí ľudia potrebujú lepšiu šancu začleniť sa do všetkých oblastí života. Majú na pamäti aktuálnu situáciu pre Rómov a extrémne zložité životné podmienky, musím povedať, že zatiaľ integračné úsilie nebolo úspešné. Kľúčovým problémom je podľa mňa nedostatok zodpovednosti zo strany členských štátov, pokiaľ ide o implementovanie špecifických politík, ktoré by mali riešiť problémy popísané v dokumentoch a vyhláseniach. Nepostačuje mať len strategické rámce, keď e, tieto neobsahujú povinnosť podávať správy o implementácii a ak sa nesústreďujeme na životné podmienky Rómov, ale iba na krátkodobé e, e, projekty v oblasti e, soft skills. Myslím si, že situácia Rómov v Chorvátsku je dosť špecifická. Žijú v koncentrovaných e, oblastiach mimo e, komunít, infraštruktúry, možnosti komunikácie s väčšinovým obyvateľstvom. Preto je veľa dôležitejšie pracovať na integračných politikách ale nielen v oblasti socializácie a vzdelávania, ale fyzické integrácie Rómov do spoločnosti. Mal by sme tiež e, využívať e, školstvo ako e, vlastne zabezpečiť uznávanie vzdelávania Rómov, aby sa mohli títo začleniť e, na trh práce. Rómovia v Chorvátsku nie sú spokojní s implementáciou Národnej stratégie pre inklúziu a sme nespokojní so skutočnosťou, že sa nevyvodzuje žiadna politická zodpovednosť pre e, tento nedostatok. E, tiež si myslíme, že projekty financované Európskou komisiou nie sú dostatočne flexibilné a nesústredia sa na prioritné otázky. Napokon musíme ponúkať konkrétne eh, riešenia na konkrétne problémy s časovými horizontami, s finančnou podporou jasne vyčíslenou. Inak žiadne strategické rámce nepotrebujeme. Fantastic. Timing wise. Absolutely. Čo sa času týka, dopadlo, eh, bolo to fantastické. E, slovo teraz dostanú členovia parlamentov. E, do diskusie sa hlási 5 e, zástupcov národných parlamentov z Európskeho parlamentu Cecil Kienge, pani Ernst a pán Franz. Pani Jana Pastuchová z Českej republiky máte dve minúty. Bola som príliš štedrá v prvom, v prvom paneli a teraz nemáme dosť času. Takže pani Pastuchová. Mikro. Perfekt. <laughs> Eh, ja eh, sa nebudu opakovať, bolo zde... Ja sa nebudem opakovať, zaznelo tu toho veľa. Zastupujem tu Českú republiku a v tomto volebnom období som predsedničkou Komisie pre rodinu, rovné príležitosti a no, rodné menšiny. Žiaľ, Česká republika bola spomenutá v prvom aj v druhom paneli v, negatívnom svetle. Chcem povedať, že v Českej republike sa nám podarilo za posledné volebné obdobie veľa vecí v oblasti vzdelávania, kultúry a ďalších vecí, ale teraz by som prešla k dôvodu, prečo som sa prihlásila už v minulom paneli do diskusie a nevyšiel na to čas. Konkrétna vec, na ktorou sme sa zamysleli, bolo, že v médiách, neviem ako je to v iných krajinách, ale v médiách sa veľmi často nedočítame o Romoch a ich dobrej práci. Chyba nám to tam. A myslím, že by sme mali propagovať dobrú prácu eh, Rómov, napríklad v oblasti zamestnávania, dobré skúsenosti v oblasti sociálneho podnikania, prípady eh, dobrej praxe podnikov, ktoré zamestnávajú Rómov pretože e, aspoň tak vnímam, že u nás sa skôr e, píše o tom zlom, čo Romovia urobili, než o tom dobrom. Neviem, ako je to v iných e, štátoch, ale ja by som sa zasadzovala veľmi za to, aby nám v tomto viac pomáhali, pretože ako všetci politici vieme, médiá toho vedia veľa ovplyvniť, vedia ovplyvniť zmýšľanie ľudí. Ďakujem. Thank you very much. Mr.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 Ďakujem, Judit. A ja by som chcela využiť túto príležitosť, eh, aby som doplnila jednu špecifickú eh, vec týkajúcu sa uh, táborov a ich vypratávaniu. V tejto súvislosti už máme jednu otázku parlamentu sformulovanú Ide o e, zboranie takéhoto e, tábora v Kalorate. Mala som pred mesiacmi e, možnosť ten, tento tábor navštíviť. Už celé generácie tam žijú viace mnohí, mnohé rodiny s talianským občianstvom. Hrozí tomuto táboru, že bude zničený komisia pre eh, predbežnú revíziu eh, stratégie eh, hovorí, že treba vlastne takéto tábory ničiť a rodinám, ktoré tam žili, poskytovať náhradné ubytovanie. Ale nehovorí sa tu o povinnosti pre členské štáty. Takže krajiny, ktorým nezáleží na sociálnej inklúzii, a v tomto prípade ide o starostu Galarate. Nebudú váhať a budú ničiť tábory ako tento tábor v Galarante, a čím poškodia rodiny, talianské rodiny, ale obzvlášť veľmi zraniteľ skupiny obyvateľstva v tomto období tesne pred nastupom zimy je potrebné, aby takéto projekty prebiehali eh, rešpektujúc práva všetkých a obzvlášť eh, ľudí vo veľmi zložitej krehkej situácii. Ja ďakujem všetkým, ktorí eh, v tej, na, v tej, na tejto téme inklúzie Rómov pracujú v tomto voľbnom období. Ďakujem, Cecil. Musím ospravedlniť Európsku komisiu. Ak to bola teda otázka pre komisiu, tak navrhujem, aby si im ju postúpila v písomnej eh, podobe. Teraz eh, pani Maria, Maria Telerity z Grécka. Mm, Ďakujem pekne. Ja by som chcela zdôrazniť, že sociálna inklúzia je predpokladom, ak chceme odstrániť anticigánstvo. Čo to v praxi znamená? My musíme začať tým, že zlepšíme životné podmienky chudobného romského obyvateľstva. Musíme zmapovať situáciu, musíme spraviť demografickú analýzu tohto obyvateľstva a, a pripraviť a politiky. Bez toho jednoducho nebudú mať lepší prístup k vzdelaniu, zdravotníctvu a podobne. Čo sa týka vzdelania, sú príklady určitých projektov, ktoré podporujú rómske deti v zmysle výuky jazykov. Máme v Grécku takéto programy. Mm, poskytujeme jazykovú pomoc rómským deťom. A aj ďalšiu pomoc, aby sme im uľahčili prístup k vzdelaniu. Ale nerobí sa žiadna osveta, nie sú žiadne osvetové programy na miestnej úrovni. Takže podľa mňa tieto komisie e, premiér a zmier môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu, aby riešili spory medzi obyvateľstvom. A potom, čo sa týka zamestnanosti, ak sme im dali povolenie v minulosti o, otvoriť si obchod kde si na ulici a e, to im pomohlo vyhnúť sa problémom s policiou. To je spôsob, ako im pomôcť zamestnať sa. Zajímavá vec je aj tá, že pre tieto ľudí odbory a združenia Rómov v spolupráci s miestnou samozprávou môžu pomôcť vytvárať nejaké remeselné trhy. Mm. A to je takisto spôsob boja proti anticigánstvu. Ako som povedala, prístup Rómov k službám a k vybavenosti. Tá je, zák- je základná. Úloha mediátorov, tá je takisto dôležitá. Mali by byť certifikovaní títo mediátory. My sa o to snažíme a tieto zmierovacie výbory zohrávajú dôležitú úlohu. Ďakujem pekne. Pán Mirsap Murič z Čiernej hory. Ďakujem pekne pre všetkým príjemný dobrý deň a dovolte, aby som vás pozdravil v mene e, Čiernej hory a parlamentu Čiernej hory, výboru pre občianske slobody. Ďakujem za to, že môžeme diskutovať na veľmi zaujímavú tému. Takisto by som Eh, vás chcel pozdraviť nielen teda v mene parlamentu, ale v vlastnom mene. Výbor pre občanské slobody v Čiernohorskom parlamente zabezpečuje multisektorovú spoluprácu so štátnou správou, eh, mimovládnymi organizáciami a vykonáva mnohé činnosti s cieľom zlepšiť inklúziu rómskeho obyvateľstva do čiernohorskej spoločnosti. Pri príprave eh, nášho programu vždy, na každý rok vždy venujeme pozornosť záverom výboru, pre všetkým záverom ohľadom situácie zraniteľných menšín, do ktorých spadá aj rómska menšina. Našu činnosť na inkluziu Rómov vykonávame v súlade s odporúčaniami komisie, čo viedlo k zlepšeniu ich situácie, čo uznali medzi, aj medzinárodné orgány. Naše uznesenie z januára 2015 nám umožnilo dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Predovšetkým, čo sa týka rómskeho obyvateľstva žijúceho v Čiernej hore. Takže jasne sme identifikovali problémy a e, Uvedomujeme si, že je tu veľa problémov, predsa len Čierna hora dosiahla významný pokrok a ešte nás čaká pred sebou veľa práce, no dovolte povedať niečo e, k školstvu. Za pomoci ministerstva pre ľudské práva a práva menšín Čierna hora zafinancovala prípravu slovníka e, romsko černohorského černohorsko-rómskeho. E, takisto sme vydali aj prvé knihy v romštine, čo by malo pomôcť zaintegrovať e, romskú spoločnosť. Blahoželám. Naozaj, teraz budem naozaj prísna, pretože ako vidíte, 17.48 a máme iba do 18. hodiny. Takže Cornelia Ernst. Ďakujem, Judith. Musím povedať, že chorvátsky kolega na mňa urobil veľký dojem a s tým, čo tu popísal, Prednedávnom som navštívila Neapol, navštívila som tam romský tábor bez e, elektriny, pripojenia na vodu, katastrofa. A e, orgány mi tam tvrdili, že oni takto chcú žiť a a e, mimovládky sa tam nemôžu ani ukázať, sú kriminalizované Niektorí z vás e, našťastie hovorili o štruktúrálnom rasizme a ja si myslím, že toto, tomu sa musíme naozaj vážne venovať. Môžeme hovoriť o miliónoch prostriedkov, ktoré môžeme vynaložiť a postupiť ďalej Rómom. Je to možné? Viem, že e, e, v Česku neboli využité milióny prostriedkov, lebo jednoducho nebola chuť na to, aby Rómovia dostali peniaze. Treba teda bojovať proti tomuto inštitucionálnemu rasizmu. Je tu o e, verejné orgány, nie o políciu. To poprvé. Po druhé, projekty. Povedali ste, že potrebujeme osobitné projekty, že tu sa musí niečo diať inak. Priamy e, prístup k projektom EÚ, to ste spomenuli. Viem, že v Maďarsku je obrovským problémom pre Rómov dostať akékoľvek prostriedky z EÚ. To prakticky nie je možné, takže k takýmto veciam by bolo e, zaujímavé počuť pár myšlienok z vašej strany. No a naposledy, áno, veľa Rómov bolo vykázaných aj z Nemecka, veľmi veľa. S tým, že krajina, z ktorej pochádzajú, napríklad Kosovo, patrí medzi bezpečné krajiny pôvodu. E, dialo sa to vo zvetle migračnej krízy, čo je teda samé o sebe nesprávnym pojmom. E, a, a, a, robí sa takéto porovnanie migrantov a Rómov. Potierajú sa tu rozdiely. Ja mám pocit, že tu e, začneme od začiatku, alebo sme aspoň zostali niekde e, zaseknutí a Rómovia sú obeťami rasistických diskusí, ku ktorým dochádza v posledných rokoch v našich členských štátoch. Ďakujem. Pani Katarína Marcelino z Portugalska. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela doplniť dve veci. Poprvé, program na ochranu žien, cigánskych žien, e, je potrebné pracovať na integrácii obyvateľstva a integrácie rómskych žien, pretože autonómne rómske ženy to sú tie ženy, ktoré dosahujú najlepšie výsledky. E, takže obyvateľstvo to sú pre všetkým ženy. Ženy, rómske ženy potrebujú žiť e, v úplnej spravodlivosti. Ja som chcela upozorniť na úlohu rómskych žien. My by sme mali pracovať na integrácii predovšetkým rómskych žien a potom zvyšok obyvateľstva sa k tomu pridá. Portugalský parlament e, spustil iniciatívu, e, zverejnil správu o xenofóbii a rasovej diskriminácii takisto na za, do konca volebného obdobia, do júna 2018, ešte budeme pracovať aj na týchto veciach so zástupcami občianskej spoločnosti a rómskym obyvateľstvom. Tej správe budú politik, as, politické aspekty a portugalská vláda potom môže prijať aktivity, aby pomohla rómskému obyvateľstvu, pretože e, E, to sú tie najzraniteľnejší ľudia. Je jednoducho nutné zabezpečiť európske financovanie. Musíme mať viac peňazí pre bývanie. Hovorili sme o rómskych táboroch, ktoré vlastne to sú naozaj také chatrče a hrozné životné podmienky. V každom prípade im je potrebné dať e, bývanie. Nezamestnáme ich, keď nebudú mať kde bývať a v rámci ďalšieho viadočného finančného rámca dúfam, že budeme môcť mať peniaze a zamerať sa na bývanie a prístup k bývaniu. Ďakujem pekne. A posledným rečníkom na zozname za parlament je Romeo Franza. Skôr ako vám udelím slovo, Romeo, chcela by som povedať panelistom, že vzhľadom na to, koľko máme hodín, každý dostanete minútu, naozaj len veľmi kratučko na reakcie a potom dostane slovo hviezda dnešného dňa, aby uzavrela dnešné rokovanie. Takže Romeo, nech sa páči. Ja sa obraciam na národné štáty. Národné štáty si musia sami položiť otázku, či nemáme, e, nie sme takí paternalistickí, musíme e, byť spolahlivými kontaktnými osobami v inštitúciách Musíme vnímať menšiny ako občanov, spoluobčanov. Anticigánstvo, ako vnímame, je v podstate niečo, čo robí väčšinová spoločnosť, ale keď bude mať pozitívne odpovede, tak si myslím, že už sa dáme na tú správnu cestu. Musíme e, riešiť konkrétne otázky a hľadať konkrétne odpovede. Korupcia je jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý stratégie pre Rómov nefungujú predovšetkým, čo sa týka vzdelávania, ak nie sú vzdelaní, potom sú zneužívané trhu práce, sú vlastne otrokmi, robia za 20 eur na hodinu. Väčšina mimovládnych organizácií e, má veľké prekážky dostať sa k európskym fondom. Romovia sú obeťami korupcie, si poslednými v tom e, reťazci. Musíme im pomôcť. Keď hovoríme o Rómoch, tak v podstate hovoríme akoby o nejakých mimozenšťanoch a nie o občanoch, ktorí s nami žijú po celé storočia. Ale e, tú myšlienku máme, my se, vnímame to tak, pretože väčšinové obyvateľstvo Rómov vždycky považovalo za akýchsi mimozemšťanov a preto má, musie mať stratégie inklúzie, ktoré budú riešiť anticigánstvo väčšina, väčšiny. Väčšina musí prejsť terapiou, musíme prísť s príkladmi a postarať sa o to, aby Rómovia boli vnímaní ako rovnocení. Musíme vychádzať pozitívnych príkladov, napríklad E, v niektorých e, krajoch e, Nemecka sú špecifické kontrakty medzi miestnou samozprávou a rómskymi organizáciami. Organizujú sa špecifické uh, harmonogamy pre nich, pripravuje sa, pomáha sa im pri príprave životopisov a podobne. To sú konkrétne príklady, ktorým by sme sa mohli poučiť. Pán Kinge, ja som tam bol, kde ste boli vy a v Galeráta to je institucionálny racizmus. S tým môžem len súhlasiť je potrebné s tým niečo spraviť. Ďakujem pekne. Ďakujem. A vrátim sa k svojmu zoznamu. Takže pani ten na minútku, ak by ste na niečo chceli zareagovať, nech sa páči, vypichnite niečo. Ďakujem pekne. E, sme radi, že je tu podpora kom, tejto myšlienky komisie, e, komisie a výborov pre pravdu a zmierenie ja by som chcela upozorniť na dve veci. Niekedy stratégie rómskej integrácie a ich dotrajšia implementácia je taká, že e, štáty majú zaujímavé opatrenia, napríklad verejné práce, kde sa zamestnávajú Rómovia e, vo veľkom počte, ale nie sú dostatočne zaplatení, dokonca ani nie minimálnu mzdu, čo vyvoláva obavy. Po druhé, E, zistenie, v podstate spočítanie obyvateľstva a zistenie, v podstate informá- zistenie informácií o Romoch. To je veľmi citlivé. Je potrebné vedieť, ako to spraviť, ale naozaj je to ťažké, ak niektorý členský štát sa podujme na e, takéto veci, tak e, e tu sa hovorilo o tom, že je potrebné mať takýto cenzus, pretože bez toho sa nedajú rozvíjať e, národné stratégie, ale my by sme veľmi opatrne postupovali s tým, ako zbierať údaje o Romoch, čo môžeme a čo nemôžeme. Musíme sa pozrieť na to, ako sú poskytované služby, či sú kvalitné služby poskytované alebo nie. A môžeme toto monitorovať. A ak e, tie služby nie sú kvalitné, tak sa môžeme obrátiť na ombudsmana a zjednať nápravu. Pán Kán. Áno, všetci Češi odišli, ja som len chcel kratučko zareagovať na to. No dobré, je mi ľúto, samozrejme e, tento bod je na programe práve preto, že rómska občianská spoločnosť sa vynikajúco angažuje, hovorí o tom české médiá, je tam vynikajúci ombudsman a viacerí pracovníci predchádzajúci aktuálnej vláde o týchto veciach by sa malo hovoriť otvorene podľa mňa, ale otázka sa týkala médií a chcela mať pozitívne príklady a som sa chcel dostať tejto veci najlepším príkladom, o ktorom viem v Českej republike prezident negatívne hovoril o Rómoch a bola tam fantastická kampaň, mediálna kampaň stoviek Rómov, ktorí povedali, sme tu, robíme, pracujeme, Rómea, to je Česká rómska organizácia médií prevzala toto a znovu to vydala. Takže odpoveď na tieto otázky a hľadanie pozitívnych príkladov treba ich hľadať doma. Máte to doma, máte to pri, pri dverách. Stačí sa obzrieť a pohľadať, poobzerať sa. Keď sa poobzeráte, nájdete takéto veci. Ďakujem pekne. Pani Jafanovič, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, Tomá. pán Toma, že ste mi venovali svoju minútu. Nie, nie, nie, nie, nie, pani Jovanovič. Opäť druhýkrát ste ukázali, že ste političkou. Ja som vám dala tú ďalšiu minútu. Dobre. Nie, nie, je tomu samozrejme vtip. Takže ďakujem, Klod, za nadviazanie na ten argument o médiách. Môžem to vyjechať a môžem hovoriť o rodovej rovnosti, pretože to ma trápi, to je jedna z obav, ktorú riešim. Ja som si uvedomila, že po, v tých politických prejavoch anticigánstva veľmi málo kedy hovoríme o rodovej rovnosti a keď sa hovorí o rodoch, e, nemali sa iba o ženách, ale aj viete si predstaviť asi v akej pozícii je rómska lesba alebo gej. Čiže toto zaradenie do určitej je, vytvára, dáva ľudí do veľmi zložitej pozície v spoločnosti. A napríklad nutené sterilizácie, tie boli zamerané nie na rómskych mužov, ale na rómske ženy, tak aby sa e, zabránilo množeniu rómskeho obyvateľstva. Áno, musíme veľa pracovať na tom, aby sme sa naučili, ako zakomponovať do politík, do prípravy politík a ich implementácie aj rodovú rovnosť. To je jedna z veľkých úloh. Ďakujem pekne. Poprosím tlmočníkov, dajte mi jednu minútu pre pána Kačasiho. A ja viem, že už som prekročila. Eh, takže minútu pre pána Kačasiho a potom pani Saraja Pousto ukončí v angličtine. Pán Kačasi. Ďakujem pekne. Mm, tento rok oslovujeme tisíce výročie rómskej migrácie. E, doteraz, čo sme spravili pre romskú menšinu? A tak ako pán Karuj povedal, nie sú kvóty ak by sme mali kvóty na zastúpenie Romov v národných parlamentoch alebo v inštitúciách alebo e, v školstve, musíme mať kvóty, pretože bez kvót budeme stále v tej istej situácii. Už 15 rokov riešime národné stratégie, národné programy, rámcové stratégie, ale nič sa zatiaľ neudialo. Eh, všetci sme tu preto, aby sme spravili niečo pre Rómov, ale spravili sme veľmi málo. Koľko Rómov sme zamestnali v našich inštitúciách? Veľmi, veľmi málo. Dobre, ďakujem. A na záverečný prijav dostane slovo pani Soraya Post. Bude to po anglicky a bez tlmočenia.